vítajte na tejto schôdzi. Otváram dnešnú schôdzu. Budeme pracovať podľa programu. Áno, to sme práve schválili. K tomuto bodu chcem ešte dodať, že som že tu máme požiadavku od pána Gutiresa Pieta, aby sme vynechali bod 8 z programu Všeobecný rozpočet Európskej únie pre finančný rok 2018-19, 4. štvrtý odsek. On chceme predložiť návrh EMPL na základe rozhodnutia koordinátorov a nerozhodnutia výboru. Dokument 6 so všetkými pozmeňujúcimi návrhmi, ktorý bol schválený v rozpočtovom výbore a ktorý predstavuje stanovisko ako také, nebude k dispozícii do konca tohto týždňa. Na druhej strane pán Didier, ktorý je tenovým spravodajcom EPP k tejto správe, a pán Selimovič, ktorý je tieňovým spravodajcom ALDE, v tejto správe požiadal, aby sme zachovali e, termín hlasovania, ako to bolo naplánované. Ak nie sú žiadne námietky, Navrhujem, aby sme stiahli tento bod. A ak sú námietky, tak to vyriežme hlasovaním. Takže ktorí sú za stiahnutie bodu z programu? Niekoľko z nich je tu, ktorí sú teda za to, aby sme vyriešili túto otázku prostredníctvom hlasovania. Sú tu teda dva hlasy, ktoré sú za stiahnutie a jeden hlas, ktorý e, je za to, aby sme to nechali na programe. Nie je tu dostatok kolegov, takže rozhodnem tak, že to stiahujeme. Ďakujem. Teraz prejdeme oznámeniam. Všetky jazyky sú k dispozícii s výnimkou bulharčiny, finčiny a chorvačiny. Bod 2 správa k rokovaniam inštitúcií a teraz pracujeme, tak ako to teda viete, o smernici o sklbení pracovného a súkromného života a včera popoludní sme sa tým zaoberali spoluzákonodarca rozhodoval o rozsahu pôsobnosti smernica, ako aj o otázkach, ktoré sa týkali rodičovskej dovolenky. A mm, naše stanoviska nie sú jednoznačné, diskusie boli veľmi konštruktívne a podarilo sa nám začať skúmať viacero možností a ďalší trialog sa uskutoční 6. novembra. Bod 3. Nasledujúce trialógy agentúry ešte stále pracujú so zákonmi a ďalší trialóg bude 16. októbra popoludní medzi 7. od 7. až e, bude pokračovať až do 10. Bod 4 rečnícky čas. Máme nabitý program, ktorý nás čaká dnes a keďže vás je tu veľmi málo, ale teda viacerí žiadali o rečnícky čas, Chcem vás upozorniť, že rečnícky čas pre spravodajcov a tieňových spravodajcov na konci schôdze nebude mať viac ako 3 minúty a 2 minúty pre ostatných členov, ale uvidíme. Možno, že všetci kolegovia majú, sú postihnutí nejakou chorobou a preto tu nie sú, takže budeme možno mať aj dlhší čas poriadku. Môžeme teda schváliť zápisnicu z 29. augusta. Budeme, prejdeme k bodu 4 dnešného programu implementácia listiny základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ a začneme tým, že dáme slovo pánovi Kukanovi, ktorý je spravodajcom. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je mi cťou, že môžem predstaviť toto stanovisko našim kolegom. Chcel by som poukázať však na to, že časová línia pre uznesenie v AVKO sa predlžoval už niekoľkokrát e, s právodajkyňou pani Spinelli. A teda pani Spinelli predstaví záverečný pracovný dokument a e, stanovisko zajtra a návrh stanoviska 24. novembra. Keďže som nemal text príslušného výboru, bolo to samozrejme ťažšie vypracovať stanovisko, ale e, príprava, aby sme identifikovali základné otázky, trvala veľmi dlho e, z perspektívy alebo z pohľadu EMPL, technické obmedzenia, návrhu, znamenajú, že text musí byť kratší, ale pokúšal som sa tam zapracovať tie najdôležitejšie prvky, z pohľadu nášho výboru a tieto obsahujú výzvu pre všetky európske e, orgány, aby tu bol plný súlad e, s chartou a ustanoveniami a systematická analýza tohto súladu. Ďalej chcem zdôrazniť dôležitosť a teda rovnaké úvahy v tom zmysle, ktoré by sa mali venovať ekonomickým a sociálnym právam, Vyzývam, aby sa zvyšovalo povedomie o ustanoveniach e, z charty na európskej a aj národných úrovniach. A na záver chcem zdôrazniť, že členské krajiny by mali rešpektovať svoje povinnosti, ktoré sú spojené so sociálnymi a ekonomickými požiadavkami charty a takisto súlad s ekonomickými nástrojmi EÚ Mám tu ešte niekoľko dátumov, termíny na prekladný pozmeňujúcich návrhov. Je 18. októbra na poludnie a budete o tom informovaní e, e, na stretnutí deň spravodajcom. E, oba výbory stretnú. Hlasovanie bude 3. decembra a ja sa teším na spoluprácu s tieňovými spravodajcami. To je všetko, pani predsedníčka ušetrím nejaký čas pre ďalších rečníkov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Šonzajmen, máte slovo. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem spravodajcovi. Dobre, že ste ušetrili čas pre ďalších rečníkov pretože e, je ich tu určite celá rada. Už sa tešia, že vstúpia do tejto diskusie a e, Blahoželám vám k tejto práci. Myslím, si, že ste stanovili presne ten správny tón pre nás všetkých. E, nemôžeme s ničím, čo ste povedali, nesúhlasiť. Jedinú vec, ktorú by som doplnil, k kolegom SAD, ktorí chcú predložiť pozmenujúce návrhy e, v rámci tých termínov, ktoré ste spomenuli, či by sme sa mohli v našich návrhoch venovať na zdôraznenie perspektívy EMPL ešte viac, aby sme zabezpečili to, že všetky návrhy, napríklad sklbenie toho profesionálneho a osobného života, transparentnosť, sociálna, sociálne zabezpečenie a s tým súvisiacie práva. Všetky tieto témy by sa mali preskúmať veľmi podrobne e, v, tu, na tejto pôde, aby sme zabezpečili, že budú plne brané do úvahy všetky prvky, ktoré súvisia s listinou základných práv z pohľadu výboru EMPL, ale veľmi sa e, teším. Zdá sa, že od začiatku pracujeme všetci a ideme rovnakým smerom. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Tepesius. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj spravodajcovi pánovi Kukanovi, ktorý ešte raz e, poukázal na to, s akými ťažkosťami sa stretával. E, vyjadril sa veľmi krátko, stručne, takže aj ja sa o to pokúsim. Najskôr ďakujeme za prácu, ktorú ste vykonali a za takých ťažkých okolností myslím si, že by sme mali byť realistickí. A, a skutočne dobre odhadnúť, ako chartu sociálnych práv správne budeme implementovať a aplikovať aj z ohľadu na kompetencie členských štátov. Charta nebola vytvorená na to, aby sa nejak vytvárali nové práva, ale na to, aby existujúce práva boli lepšie aplikované, čiže tie práva, ktoré už sú zakotvené v práve EÚ, e, tieto body sú objasnené v úvodných ustanoveniach, ale protokole 30 e, píše, že uplatňovanie charty vo Veľkej Británii sa bude ešte riešiť. Nuša charta sa týka EÚ a jej inštitúcií, tak ako ste vypovedali, a členské štáty. Členské štátov sa týka len vtedy, keď sa pohybujú v rámci práva EÚ. My ako skupina EKR máme názor, že charta, chartu treba vnímať ako e, celkovú konštrukciu, neexistuje tu žiadna hierarchia práv a žiadne právo nie je nadriadené inému a preto by ju trebalo implementovať ako celok. Ja som maj tohto roku spolu s ostatnými zástupcami tohto výboru navštívila agentúru pre základné práva v Rakúsku a rada by som chcel poukázať na implementačnú správu tejto agentúry. Je tomu vedených niekoľko myšlienok, ktoré by sme pri aplikácii charty mohli zlepšiť. Ja sama predložím niekoľko pozmeňujúcich návrhov v tomto smere a ešte raz ďakujem spravodajcovi a teším sa na spoluprácu. Ďakujem pekne. Thank you. I'll give the floor to Madam Harkin. Ďakujem pani Harkin, má slovo, nech sa páči. Ďakujem pani predsedníčka a ďakujem aj spravodajcovi, ako ste povedali, predložili ste to najdôležitejšie z pohľadu EMPL a ja sa domnievam, a tak ako my všetci ostatní, že charta sa musí brať do úvahy systematicky e, vo všetkých krokov vytvárania legislatívy a ja predpokladám, že všetky kroky v tom politickom procese taktiež sa musia brať do úvahy. Tiež treba povedať, že je tu určitý vývoj e, spôsobený, e, teda e, spojený s pôsobnosťou súdneho dvora, čiže keď vytvárame legislatívu, je to dôležité, ale aj v implementácii to musíme brať do úvahy. A myslím si, že v tomto kontexte Európska agentúra pre základné práva určite bude dôležitým spojencom je dôležité zdôrazniť, že Európska únia musí konať v súlade so základnými princípmi ľudských práv, ktoré sú už zakotvené v dohovoroch a máme aj Európsky dohovor o ľudských právach a ostatné e, medzinárodné dohovory o ľudských právach. A myslím si, že je dôležité pre občanov, aby sa mohli spoliehať na Európsku chartu Súhlasím eh, s kolegami z EKR, eh, sú tu nové práva a musíme byť eh, realistami, ale súčasťou toho realistického pohľadu je to, že to nie sú len slova na papieri. Ľudia musia mať možnosť sa spoliehať na tieto práva a musia sa k ním nejakým spôsobom dostať, požadovať ich. Je tiež dôležité, aby režim európskych ľudských práv nebol nejakou negatívnou zárukou, ktorá má zaistiť to, že Európska únia e, má negatívny dopad na základné práva. Mali by sme brať do úvahy to stanovisko, že to proaktívne zabezpečí e, dodržiavanie ľudských práv na tej politickej a legislatívnej úrovni, zvlášť v oblastiach, ktoré sa týkajú zamestnanosti či už je to európsky semester a podobne. A na záver domnievam sa, že riešenie tejto otázky systematickým spôsobom napomôže zlepšeniu e, dodržiavania práv eh, európskych občanov v európskych inštitúciách a to je kľúčové. A zvlášť v tejto chvíli. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Nevidím pána Siliky Otisa. Zastúpi ho niekto iný v mene skupiny GUE. Za skupinu GUE tu nikto nie je. No dobré, takže prejdeme. A slovo dostanú zelený pán Mitrofanos. Ale zdá sa, že pán Mitrofalos tu nie je. Je tu niekto iný, kto ho nahradí? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Áno. Som doplnila pár slov tomu, čo už zaznelo. Jedna z hlavných vecí pre nás to nie je len legislatíva, ale otázka, ktorá je pre nás dôležitá, je propagácia a osveta, ako, ako ľudia chápu, vnímajú chápanie uplatňovania svojich práv. Tým sa musíme zaoberať, musíme sa zaoberať tým, ako to prepojiť aj s cieľmi udržateľného rozvoja, pretože momentálne je tu ten priesečník, ako aj mnohé ďalšie nástroje, ako povedala pani Harkin, Hm, to je prepojené. No a samozrejme musíme si tiež uvedomiť eh, úlohu Equinet eh, v rámci tejto problematiky dodržiavania a uplatňovania práv, čo súvisia aj s právami zamestnancov, samozrejme z pohľadu tohto výboru, ale aj s niektorými inými, napríklad eh, prístup k dostupným sociálnym službám. To je teda to sú teda otázky, ktorými predložíme naše pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne. Ďakujeme pani Lamberce. EFDD, niekto tu zastupuje EFDD, zdá sa, že nie, takže prejdeme k ENF a pani Bizotto, dostávate slovo. Nech sa páči. Aha, ďakujem pekne. Pani predsednička, bude to Dominik Martán. Áno, ďakujem všetkým predchádzajúcim rečníkom k tomu stanovisku. Musíme povedať, že sú je to len taká beletria, ktorá vyjadruje len politicky korektné myšlienky a ideály často proti národným záujmom členských štátov. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Chcela by sa ešte komisia k tejto veci vyjadriť. Tu pani Gernác komisie. Zdá sa, že áno, nech sa páči, máte slovo. Chcela som sa spýtať, či by ste mohli ešte raz láskavo zopakovať vašu otázku na komisiu. No Nie je tu žiadna otázka, len vám e, dávam možnosť niečo dodať e, z pohľadu komisie k tejto implementácii listiny základných práv a máte slovo v prípade, že si želáte niečo doplniť alebo chcete poukázať na niečo, čo je pre komisiu špeciálne dôležité. Nie, ďakujeme, momentálne nemáme žiadne komentáre. Ďakujem pekne. OK. V poriadku, takže harmonogram je, tak ako to povedal pán Kuk, um, termín pre pozmeňujúcu návrhu je 18.10. na poludnie hlasovanie v EMPL 3. decembra a hlasovanie v plenárke bude v marci 2019. Tým sme sa dostali k časti hlasovania a budeme mať pár minút teraz prestávku, aby sme e, e, zaistili, aby boli prítomní všetci tí, ktorí chcú hlasovať. Čiže 3 minúty prestav, bude prestávka a potom začneme hlasovať. Uh, this is the first one. Uh, it's this one. Yes. mm. Mr. Casa. Thank you, Madam Chair. Uh, just before um, we... Uh, I just wanted to bring up this, this subject. Uh... Ďakujem veľmi pekne. Je mi ľúto, že musím znovu otvoriť túto tému. Ako viete, bola zabitá novinárka v Bulharsku tento rok. Už je to tretia novinárka, jedna na Malte, jeden na Slovensku, teraz sa jedna novinárka v Bulharsku. To sú tiež zamestnanci, okrem toho sú aj žurnalisti a preto navrhujem eh, minútu ticha na pamiatku týchto novinárkov. Boli to všetko novinári, ktorí sa zaoberali vyšetrovaním korupcie. Myslím, že minúta ticha je na mieste v tomto prípade. Nikto nechce sa vyjadriť proti tomu, takže dáme si minútu ticha. Thank you, then... Ďakujeme pekne. Prejdeme k hlasovaniu. Nie som si istá, že či mám všetko v poriadku, ale dobre. Áno, začneme hlasovať o liste. Je to stanovisko k mobilizácie fondu EGF. Pre jeden z prípadov, ktorým sa zaoberali, to je za. Vidím, že to je elektronické hlasovanie, takže hlasujte prosím elektronicky. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté 20 hlasmi. Nie, 32 hlasmi, pardon. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Správa Hetmansa o politike a sociálnych politikách v eurozóne. Na žiadosť skupiny GUE pozmeňujúci návrh 65 a pozmeňujúci návrh 144. Nech sa bude hlasovať ako o doplneniach ku kompromisu 11 a kompromisu 22. Ja sama nemám hlasovaciu kartu, takže začneme, začneme kompromisom. 10, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmúci na 61 za, proti, zdržali sa. To si overíme, pozmúci návrh 61 si overíme. Hlasovanie je otvorené. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. No, bolo to zamietnuté. 20 hlasov za, 20 hlasov proti. Áno, moja karta by to zmenila. A prejdeme pozmeňujúci návrh 62, kto je za? Proti Zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté. Chcete si to overiť? Dobre, takže 62 si overíme, hlasujte. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. Prejdeme na kompromis 11 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 65. To je doplnenie za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Ale môžeme si to overiť. 65 kusy overíme. Hlasujte prosím. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté rozdielom dvoch hlasov. Teraz prejdeme k bodu 68 a 69 sú identické. Takže 68, 69 za, proti, zdržali sa zamietnuté. pozmeňujúci návrh alebo teda komprom, pozmeňujúci návrh 70. Je to oddelené hlasovanie, tak začneme prvou časťou. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť za? Proti? Zdržali sa? To si overíme. Hlasujte prosím. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté 23 hlasmi. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatí. Sedemdesiat sedem, tam je oddelené hlasovanie, prvá časť za proti, zdržali sa zamietnuté. Druhá časť je bezpredmetná, takže prejdeme na kompromis 13, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 84 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 85 za, za proti, zdržali sa zamietnuté. 86 za, proti, držali sa zamietnuté. Kompromis 14 za, proti. Ešte raz, kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijatí. Deväťdesiat sedem, to je po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá, druhá časť A priamo prejdeme na bod 98. Takže 98 za proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijatí. Deväťdesiatdeväť, druhá časť. To je menovité hlasovanie. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. A no, bolo to prijaté 35 hlasmi. Kultúra 14 sa nehlasuje. 103 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 104 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 107 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 108. Takže 108 za. Kto je proti? Prijatý. 108 prijatá. Kompromis 17 za. Proti. Zdržali sa prijatý. Kompromis 18 za. Proti. Zdržali sa prijatý. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijatí. 125 za, proti, zdržali sa zamietnutí, ale ešte si to overíme, 125 si overíme. Hlasujte prosím. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. 126 za, proti, zdržali sa prijatí, 127 za, takže 126 si overíme, hlasovanie je otvorené o pozmeňujúcom návrhu 126 a bolo to prijaté 25 hlasmi. 127 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 20 za, proti, takže ešte raz kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijatí, 135 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kult 2 Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Zamietnutá. Tretia časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. Štvrtá časť za, proti, zdržali sa prijatá. 5. časť za. Proti. Zdržali sa zamietnutá. 6. časť za. Proti. Zdržali sa zamietnutá. kód 5. kód 5 za. Proti. Zdržali sa prijatá Kult 7, prvá časť eh, za, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá, kult 8 za, proti, zdržali sa prijatý, kult 9 za, proti, zdržali sa prijatý, kult 10 za, proti, zdržali sa prijatý, kult 11, oddelené hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. Kult 12 za, proti, zdržali sa prijatá. Kult 13 za, proti, zdržali sa prijatá. Kult 17 za, proti, to si overíme, Kolčíš 17 si overíme, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté rozdielom jedného hlasu. 18 o tom sa nehlasuje, kal 20 za, proti, zdržali sa, kol 20 si overíme, hlasujte. Bolo to prijaté rozdielom troch hlasov. 21 za, proti, zdržali sa, to si tiež overíme, kult 21. Open. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté jedným hlasom. Kultúra 23 za, proti, zdržali sa prijaté. Kalčo 24 za, proti, zdržali sa prijaté. Prejdeme ku kompromisu 21 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa prijaté. Sto 44 ako doplnok za, proti, zdržali sa. Preverujeme si to. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Zamieta sa 20, 25 hlasov proti. 148 za, proti, zdržali sa prijaté, 140. 9 odpadáva, takže kompromis 23. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 23 za? Proti? Zdržali sa prijaté. 159 za? Proti? Zdržali sa prijaté. Teraz e, citácie jednotka za proti, zdržali sa prijaté. Citácia 1a za, proti, zdržali sa zamietnuté. Citácia 1a, nová, e, za, proti, zdržali sa prijaté. Citácia 1b, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmývací návrh 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmývací návrh 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Sedmička za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 8 za, proti. To si preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. To prijaté je jedným hlasom. Jošnovek za, proti, zdržali sa prijaté. Desiatka za, proti, zdržali sa. To si preveríme. Preveríme desiatku, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 27 hlasmi za, 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 12 za, proti, zdržali sa prijaté, 13 za, proti, zdržali sa prijaté, 14 za, proti, zdržali sa prijaté, 15 za, proti, proti, zdržali sa prijaté, 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Ďakujem. Teraz prejdeme k úvodným ustanoveniam. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 19 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Úvodné ustanovenie B. A nový pozmeňovací návrh 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Kompromis 2. Za? Proti? Zdržali sa prijatí. Kompromis 3. Za? Proti? Zdržali sa prijatí. Kalčo 4 odpadáva. Takže úvodné ustanovenie D 31. pani Ulriky Trebezius. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, je to prijaté. 27 hlasov za, kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 35 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 47 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Identické pozmeňovacie návrhy 50 na 52, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 53 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 56 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Hlasujeme teraz o návrhu správy v pozmenenej podobe. Menovite otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené a je to prijaté 30 hlasmi za, 8 je proti, 4 sa zdržali. My ďakujeme. Blahoželáme eh, spravodajcom a teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu. predbežná správa o viacročnom finančnom rámci. Áno. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Mám uh, pripomienku, aby sme hlasovali o rozhodnutí v Ide o hlasovanie k bodu číslo 8, čiže Všeobecný rozpočet Európskej únie. Napríklad vždy sa musí urobiť e, tá istá vec. Posledný krát to bolo pri vysielaných pracovníkom, kde sme mali e, rozhodnutie hlasovať vo výbore. Nevidím, prečo teraz by sme to mali zmeniť. Čiže najprv budeme mať e, rozhodnutie, o ktorom sa bude hlasovať v rámci koordinátorov. A ja by som vás chcel požiadať, aby sme hlasovali, aby, či chceme zachovať bod 8 programu v jeho súčasnom znení. Let's vote on item 7 first and then we'll Hlasujme najprv o bode 7, potom prejdeme k bodu 8. Áno, ale len e, som to chcel e, včas nadniesť, e, aby ste teda vedeli, že po bode 7 už som vyjadril k bodu 8 technickú poznámku. Áno, budeme sa k tomu vyjadrovať, ale teraz sme pri bode 7. We start by voting on amendment 4. Takže hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 4. E, Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? Prejdeme teraz k pozmeňovaciemu návrhu 6. Tam je ústny pozmeňovací návrh skupiny SND. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Povedala by som, že je to zamietnuté, ale preveríme si pozmeňovací návrh číslo 7. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. A zamieta sa to 24 hlasov proti. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 11, 12 a 13 e, sú stiahnuté, takže prejdeme priamo k 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 15. Ústny pozmeňovací návrh skupiny SND za? Proti? Zdržali sa prijaté. Potom 16, 17, 18, 19, 20, 21 sú stiahnuté. Prejdeme teda k pozmeňovacímu návrhu číslo 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ale preverujeme si jej úvodnú, e, teda stanovenie C. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené a návrh je zamietnutý o jeden hlas. Pozmeňovací návrh 2. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Potom tu je ústny pozmeňovací návrh skupiny SND k pozmeňovaciemu návrhu 3. Za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme k bodu 8, eh, Všeobecný rozpočet Európskej eh, únie na rok 2019. Eh, Pán Prieto, prosím, ujali by ste sa slova. Chcete sa vyjadriť? Nie je tu? Chcel by znovu predložiť pozmeňovací návrh na základe rozhodnutia koordinátorov, nie e, výboru. Na druhej strane pán Didier a Calvé Chambon žiadali o zachovanie e, hlasovania v plánovanej podobe. Takže kto sa chce vyjadriť? E, pani Jungerius sa hlási do diskusie. Pán Káza. Slovo má pani Jungerius. Ja e, to chápem tak, že na začiatku e, zasadnutia som to pochopila tak, že sa už hlasovalo o stiahnutí tohto z hlasovacieho zoznamu, tak som to pochopila, takže teraz Eh, som trochu prekvapená, keď najprv eh, výbor rozhodol o tom, že to eh, stiahneme. Je to opäť na programe. Aj v mene mojich kolegov, aj v mojom mene Musím povedať, e, my sme si mysleli, keďže tu nebolo žiadne rozhodnutie koordinátorov znovu predložiť tieto pozmeňovacie návrhy a nevidíme tu ani takúto potrebu opätovne ich predložiť. Chcela by som sa pridržiavať rozhodnutia, ktoré tu už máme z výboru predtým, než e, e, pán Karol Šambon vstúpil do miestnosti, nehlasovať o týchto návrhoch Moja kolegyňa spomenula, že na začiatku zasadnutia sa hlasovala, no bolo tu nejakých, boli tu nejakí traja členovia, keď sme o tom rozhodovali. Ja, takže my podporujeme návrh pána Kalve Šambona, pána Didieho a želali by sme si hlasovanie dnes. Uh, thank you. Just Speaking, uh... Ďakujem. Ako jeden z tých, ktorí tu boli na začiatku zasadnutia v riadnom e, čase e, a ako ten, ktorý hlasoval, chcem vysvetliť, čo sa stalo. Hlasovali sme na zasadnutí, ktoré sa tu e, konalo v riadnom čase. Ja som bol prítomný pri všetkom rešpekte k môjmu kolegovi, vy ste tam neboli. Uh, a predsedni, pani predsednička eh, vtedy povedala, že keďže tu nie je veľa prítomných, ale tí, ktorí eh, sú tu, a hlasovali eh, za to, aby sa to ponechalo bokom. Bolo teda rozhodnuté, že sa tento bod stiahne. Mne sa zdá, že je dosť dôležité, aby Ehm, z tohto sa nestalo pravidlo, ehm, že sa nebude počítať, že niekto prišiel na čas na zasadnutie, že to rozhodnutie, ktoré sa odhlasuje, potom zvrátia kolegovia, ktorí prídu neskôr. Nemôžeme takto ehm, hoci kedy spätne meniť rozhodnutia, ktoré už padli. Pani McIntyre. Ja Eh, podporujem pána Kalve eh, Zambona v tomto, pretože si myslím, že by sme mali byť eh, konzistentní. Buď povieme, že predkladáme pozmeňovacie návrhy, alebo nie. A v minulosti sme už tiež opätovne predložili pozmeňovacie návrhy. Nenechali sme to iba na koordinátorov. Ja si myslím, že v záujme demokracie by sme mali zopakovať hlasovanie výboru. Odhľadnúc od skutočnosti, že e, tu máme e, pravidla, podľa ktorých e, postupujeme, mohol by sekretariat potvrdiť, či počas hlasovania dnes bolo dosiahnuté kvórum? Uh, yes, Mr. Simon. Uh, just, just... Pán Simon. Ak je tu uh, nejaký problém, nemyslím si, že tu bol kvórum a preto pani predsednička povedala uh, v danom čase, že keďže že tu uh, nie je dostatok prítomných, uh, tí, ktorí hlasovali dva uh, proti jednej, preto ja ako predsednička rozho- rozhodujem uh, v tom zmysle, že tento bod sa stiahne uh, ale eh, vlastne my, ktorí sme boli riadne prítomní, sme eh, hlasovali tak, ako sme hlasovali, ale keďže nás eh, nebolo dosť, nebolo dosiahnuté kvórum, vy, pani predsednička, ste povedali, že teda na základe toho, že nie je dosiahnuté kvórum, rozhodujete tak, ako rozhodujete. Neviem, či je to v súlade s našimi pravidlami, ale ja len opakujem, čo sa stalo. Well, those who are really formal guys, like this one. Tí, ktorí uh, sú naozaj formálni, uh, tí hovoria, že prijatie programu je uh, finálnym rozhodnutím a my sme uh, program prijali na začiatku tohto zasadnutia. A vtedy sme povedali, že to stiahujeme z programu. Ja som bývalá ministerka e, kultúry, nie som proti chaosu. Viem, že chaos môže tiež viesť k fantastickým veciam, ale nie som si istá, či väčšina e, členov tohto výboru e, má rada chaos. Pán Kaza. I do understand the situation that occurred this morning. Ja chápem túto situáciu dnes, dnes rána, ale teraz tu máme väčšinu členov a preto žiadame o tom, aby sme hlasovali, či tu chceme mať e, tento bod alebo nie. Ja si myslím, že to by sme mali umožniť e, členom výboru možnosť rozhodnúť, či chceme zmeniť e, program zasadnutia. Uh, uh, Len aby bolo jasné, ako pracujeme, ako postupujeme. Nemôžeme každú pol hodinku meniť návrh programu zasadnutia Takže ja by som povedala, sekretariat má pravdu. E, už to je stiahnuté z programu schôdze. Chcel by som len e, povedať tomu, čo povedala e, pani McIntyre. V minulých rokoch sme rozhodovali na zasadnutiach koordinátorov, či opätovne nastolíme pozmeňovacie návrhy alebo nie. A k tomu tu teraz nedošlo a boli sme prekvapení, týmto postupom teraz. Takže myslím, že naozaj treba veci objasniť. A preto e, som e, chcela sa viediť proti tomu, e, čo kolegyňa McIntyre povedala. Vždy, keď do toho formal. Dit que de temps en temps la do, consiste à Času na čas demokracie je spojená s tým, že sa udeli slovo, ja to len chcem pripomenúť. Pán Gutierrez, uh, eh, preto chce eh, znovu eh, predložiť to pozmeňovacie návrhy na základe rozhodnutia koordinátorov, nie výboru a dokument 6 e, so všetkými pozmeňovacími návrhmi prijatými na e, rozpočte, e, ktoré poskytuje výboru prehľad o rozhodnutí ako celku, bude k dispozícii pred koncom tohto týždňa. A ja si myslím, že toto musíme zohľadniť. Mojim návrhom stále ostáva, že by sme mali tento bod z programu stiahnuť. Keď, eh, že toto bolo dnes tiež eh, potvrdené, ja dúfam, že eh, sa s tým viete zmieriť, pán Mann. Pani predsednička, naučil som sa, že vo výbore MPO sme sa doteraz vždy dohodli, mali sme jasné väčšiny aj v prípade procedurálnych otázok sme to tak mali, ak dnes má pravdu, bolo by bývalo lepšie, keby sme sa na koordinátoroch rozhodli. Pri hlasovaní som bol tam, ja som bol teda ten jediný hlas proti, ale keď o tom rozhodujú len traja ľudia, ja si myslím, že to je príliš málo. Mojím návrhom je, aby sme uh, sa rozhodli teraz ešte raz, keď sme tu všetci. Nerobíme to, preto aby sme nejaké e, prieťahy robili, ale e, chceme mať teraz jasnú väčšinu. Za ja si myslím, že to môžeme dovoliť. Doteraz sme sa vždy orientovali na dohody a fungovalo nám to doteraz výborne vo výbore pre e, zamestnanosť. Combien de temps je dois tenir Mr. le bras levé? Jambon, the floor is yours. Ah, merci quand même. Ďakujem pekne. Všetci vieme, ktoré, že prvé zamestnanie na svete bolo zamestnanie ekonóma, pretože predtým to, čo existovalo, bol len chaos. Ja som na to špecialista, ale voči chaosu tu máme demokraciu a zdravý rozum. Takže podporiť hlasovanie podmienené týmto znamená, že sa vyhneme tomu, že všetci predsedovia prídu o dve minúty 9, aby zmanipulovali tento program, tak toto je absurdné. Ja žiadam, teda neviem, čo z toho vyplynie, ale ja žiadam, aby sme predložili rozhodnutie tejto kategórii na hlasovanie nejde len o e, pozmeňujúce návrhy môjho priateľa, ale ktoré ohrozuje demokratickú, demokratické postupy. Musíme prijať rozhodnutie spolu s kvórom, pretože ja nevidím na to teda iný, inú možnosť. Myslím si, že ide aj o flexibilitu a inteligenciu aj na strane sekretariátu e, takto to vyhodnotiť, že vzhľadom na kvórum na začiatku toto je niečo, čo by bolo veľa demokratickejšie, ak by sa to rozhodlo e, tými, ktorí sú tu dnes zastúpení o tri viac alebo o tri menej, ale to, tie tri hlasy to boli na začiatku a pre rozhodnutie takéhoto e, rázu, teda treba vystúpiť. To som chcel len pripomenúť. Musíme sa držať pravidiel E, to je pravda, ale v tomto prípade ide naozaj o veľký detalizmus. Ďakujem pekne, pán Lavrilo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja som súčasťou tých, ktorí prišli o pol desiatej, namiesto o deviatej. Takže som vinný tým, že som pol hodinou meškal. Ja som si pozrel program a tam bolo, že schválenie programu a Program bol číslo, to bol bod číslo 1, bo, e, program bol číslo 2 až 8. Tak je to tu napísané a v tom programe sa nikde nehovorí, že sa bude hlasovať o 9. Tá skutočnosť, že sa bude stiahovať bod 8. Ak by v programe bolo, že tu bude návrh na stiahnutie bodu 8, tak ja by som bol prišiel o 9 a išiel by som z domu o pol šiestej miesto o šiestej, aby som sa vyhol všetkým tým dopravným zápchám, ale ja som prišiel, aby som sa zúčastnil toto hlasovanie. Toto hlasovanie je platné jedine vtedy, keď nás na to upozorníte. Nejde o hlasovanie menšiny. Takže ak by bolo v programe napísané, že sa bude hlasovanie eh, o stiahnutí alebo ponechaní bodu 8, tak by sme boli prišli na túto hodinu, ale teda v programe Eh, ja už som tu 4 roky, toto eh, schvalovanie programe trvá 3 sekundy a mm, o tom je program dnešného výboru. Takže zdá sa mi normálne, aby sme postupovali tak, ako to po, eh, o to požiadal pán Kalvé Šambon, pretože ja som prišiel na 9. a teda nikdy v programe nebolo, nebolo zmenené to, že sa bude stiahovať alebo sa bude ponechávať bod číslo 8. Neviem, či som všetko pochopila. Neboli tu žiadne plány na nejaký prevrat alebo niečo také. My sme chceli postupovať s tým, čo sme mali v našom pracovnom programe, aby sme boli čo najefektívnejší. Dajte mi pár minút, aby som sa poradila so sekretariátom a nájdeme riešenie. Ehm, neodchádzajte z miestnosti, pretože aj to by mohlo byť súčasťou nejakého prevratu. Okay, friends. V poriadku, poprosím vás, posaďte sa. We will vote by... Budeme hlasovať, ale najskôr dám slovo sekretariátu na dve minutky. Nech sa páči. S vašim dovolením. Je to ako v plenárke, že program sa schvaluje na začiatku schôdze tými, ktorí sú prítomní. To je v skratke odpoveď na vašu otázku. Was... A hlasovanie o všeobecnom rozpočte. A ja som to pochopila tak, že ste dostali aj mailom túto informáciu, že kedy začíname. Takže je to vlastne v poriadku. Ja navrhujem, aby sme hlasovali je to tak v poriadku? Ale toto si želáte, aspoň teda tí z vás, ktorí požiadali o hlasovanie Nechcem, aby sa mi to nejak vyčítalo, takže ja ustúpim, hoci sme sa rozhodli na začiatku inak. Takže e, ideme k hlasovaciemu zoznamu. Ešte k, k postupom. Pán Calvé Chambon, je to presne to, čo som chcel, to vám slúži k úcti. Pani predsednička, je tu niečo aj nad rámec formalít, e, demokracia a ja vám ďakujem za vaše rozhodnutie, slúži vám to k úcti. Mr. Sean Simon. Sean Simon. Just to say. Len chcem povedať, že ak prehráme toto hlasovanie, môžeme hlasovať neskôr, keď tu bude odlišný počet kolegov. Who knows, who knows? To vie, hovorí pani predsedníčka. Začneme a hlasujeme Začneme hlasovať o tom, či máme hlasovať o... Kto je za? Proti? Skontrolujeme to, aby to bolo naozaj presné a jasné. No, no. The vote is closed. Končím hlasovanie. Schválené 25 hlasmi, takže hlasujme. Pôjdeme po jednom a začneme 55 o 03, kto je za, proti, zamietnuté. 5504 za, proti. Skontrolujeme toto hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 20 hlasmi. Prejdeme k 55.05 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 55.06 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 5508 za, proti, zdržal sa, skontrolujeme to, 5508. Teraz hlasovanie skončené. 30 hlasov proti. To je veľmi jasný výsledok. 55, 10 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Skontrolujeme 50 10 Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie schválené, 30 hlasov za a 6 proti. Ample 55, 11 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 5 zamietnuté. Symbol... Takže máme, budeme používať gombiky. Budeme hlasovať elektronicky, pretože niektorí z vás eh, hlasujete rukami. Takže 55.11. Otváram hlasovanie. Teraz končím hlasovanie. Zamietnuté 32 hlasmi. Teraz sa zhodneme. 55.13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Máme tam 0 hlasov za a 32 hlasov proti. 55-14. Otváram hlasovanie 55-14. 55-14. 31 proti, 1 hlas za, 55, 17 za, a teda otváram hlasovanie, 55, 17. Končím hlasovanie. 31 hlasov proti, 4 za, 55 18. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 32 proti, 4 za. 55, 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 30 hlasov proti, 4 za. 55, 22 za. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. 25 hlasov proti, 7 za. 55, 43 a 44 sú zamietnuté. Nie, nie, hovorí pani predsednička. Hlasujeme e, o nich spolu. 55, 43 a 55, 44. Hlasujeme spoločne. Otváram hlasovanie. 29 hlasov za 8 proti. Ampel 55 27. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 14 za, 19 proti. 55 Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 20 za, 12 proti. Po 55-33. Otváram hlasovanie. 34 proti, 3 hlasy za. 55, 34 a 55, 35. Hlasujeme spoločne, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 30 za, 1 proti. MPO 55, 36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 20 proti, 15 za. MPO 55, 37. Hlasujeme o tomto návrhu. Končím hlasovanie. 3 hlasy za, 33 proti. Po 55, 38. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 26 hlasov proti, 9 za. Posledný návrh MP55 42. Otváram hlasovanie. sedem hlasov za, 9 proti. Ďakujem pekne. To znamená, že pôjdeme ďalej. Zdá sa, že sme celkom jednotní v tomto hlasovaní. Prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Minimálna úroveň výcviku námorníkov. Už čoskoro dám slovo o spravodajcovi z ostrovov. Pri všetkej úcte, pani predsednička, počkáme chvíľočku. Slovo dám Spravodajkyni k bodu číslo 9, minimálna úroveň výcviku námorníkov a keďže pani Ribeiro je z Azorských ostrovov, ona mm, pozná veľmi dobre tú praktickú stránku Eh, podmienok námorníkov, takže slovo má pani Ribeiro. Muito obrigada, Sra. Presidente, e muito obrigada em especial pela referência. Sim. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem za tieto milé slova, eh, ktoré ste povedali o Azorských ostrovoch. Portugalsko a hlavne Azorské ostrovy sú oblasti, ktoré sú veľmi významné pre všetky, alebo pre oblasť, pre ktorú sú všetky e, otázky súvisiace s morom veľmi dôležité. A to práve väčšina informácií je veľmi prioritná v rámci našej agendy. No a tieto minimálne požiadavky sú dôležité pre celý sektor dopravy. Vieme, že 90 eh, tovarov sa preváža po mori a 40 interného obchodu, takže to má obrovské dopady na hospodárstvo a zamestnanosť. V tomto sektore je vec taká, že informácie a vzdelávanie námorníkov prispieva k tomu, že je možné zachrániť množstvo ľudských životov pri všetkých eh, opatreniach a operáciách, ktoré sa musia vykonávať na lodiach. No, často no, ich vzdelanie je nedostatočné, hlavne na lodiach, ktoré plávali pod európskou vlajkou a preto je veľmi dôležité zlepšiť eh, situáciu. Námorný sektor je už z definície globalizovaným sektorom, preto je dôležité, aby normy zodpovedali všetkým medzinárodným e, požiadavkám a zohľadňovali aj najnovšie, e, najnovšiu situáciu. No, s ohľadom na, tieto, na túto smernicu, minimálny požiadavok na vzdelávanie námorníkov na, na zrušenie smernice 2005, EÚ chce zjednodušiť európsku legislatívu. Tiež ide o to, aby sa už identifikované nedostatky odstránili, pretože je veľmi dôležité, aby munície z tretich krajín mali všade rovnaké podmienky pracovné. V prípade správy ide o zabezpečenie bezpečnosti a kvality s ohľadom na vzdelávanie. Hlavne ide samozrejme aj o ochranu eh, ľudí ako našich zamestnancov. To musí byť našim hlavným argumentom. Transparentnosť je veľmi dôležitá. Tak aj v prípade komunikácie, ale aj pre zamestnaneckú kvalifikáciu je dôležité, aby sa kvalifikácii námorníkov z tretich štátov, je to veľmi komplexný proces a to predpokladá že treba nadvezovať množstvo diplomatických eh, stykov a preto je dôležité, aby sa to zjednodušilo. Nemáme veľmi veľa času. Nemôžeme ísť len to no, jednoduchšou cestou a neustále neustále odkladať termíny. Dôležité je dodržať medzinárodné dohovory. Asi princíp subsidiarity musí platiť v prípade všetkých opatrení konvergencia, je kľúčové slova, a ak by sa tu vyskytla hrozba, že nejaký postup sa stane hračkou politických mocenských hier v členských štátoch, tak je dôležité, aby Európska komisia konala že musíme ísť touto cestou. Okrem toho by som rada ešte povedala, že v mojom pozmúce návrhu číslo 3 som sa snažila, sústredila som sa na anglické znenie, ktoré ale zodpovedá môjmu návrhu, teraz citáta, odliadnúť od toho, že títo námorníci mali byť cieľom hodnotenia členských štátov a v prípade potreby mali byť prijaté mali by sa zúčastniť príslušných opatrení. Konec citátu je dôležité, aby pozmeňujúce návrhom 3 v preklade to bolo zohľadené. Vážená pani predsednička, teraz samozrejme veľmi rada zodpoviem na vaše otázky a pripomienky kolegov, samozrejme s cieľom, aby sme našli konsenzus k tejto správe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Ribeiro za tieto úvodné slova. Ja by som bola rada, ak by ste mohli obmedziť svoje pripomienky na dve minúty a slovo dostáva tieňový spravodajca pán Páda. et ka minul on au olnud kolmel aastal laevafirmas tööd teha ja teema mõnevõrra tuttav ja on väga oluline, et Ďakujem veľmi pekne, ja som pracoval pre e, spoločnosť vodného, e, vodnej prepravy 3 roky a je dôležité vlastne, že potrebujeme medzinárodné štandardy. Nemôžeme dovoliť, e, aby sme sa odchýli od týchto štandardov len preto, že nám trvá príliš dlho, aby tieto štandardy sa zhodovali. Namiesto toho by sme mali ísť vzorom a preto vítam návrh komisie. ale je rovnako dôležité, aby finančné prostriedky EÚ sa použili v situácii, kde máme veľmi málo námorníkov z tretich krajín a je fiktívne využite prostriedkov pre rode kvalifikácie, rovnako by sme mohli zaistiť, aby kvalifikácia našich ľudí bola vysoká a aby boli konkurencieschopní v obchode, ktorý už teraz je veľmi konkurenčný. Ja by som rád poďakoval spravodajkne za jej prácu, ale ešte sú tu niektoré otázky, ktorým sa budeme musieť venovať na zasadnutí tieňových správodajcov, napríklad skrátenie lehot a tak ďalej. Ja by som rád predložil pár pozmeňujúcich návrhov a čakám dobrú spoluprácu. Ďakujem pekne, slovo teraz zastane Jana Tom, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. ako poslancov e, tieňovou, tieňovými spravodajcami k tejto, alebo estonskí poslanci robia tieňovými spravodajcov. Pripomína výrok Ernesta Hemingway, že v každom prístave sa dá stretnúť minimálne jeden opilý estončan. No, táto debata je komplikovaná, pretože táto téma je veľmi technická, týka to pracovných podmienok, námorníkov, no a ich kvalifikácií. To všetko si vyžaduje vzájomné uznávanie kvalifikácií v EÚ a pre umožnenie uznávanie konferencie tretí krajiny. Ja ako teňová spravodajkyňa budem sledovať eh, líniu skupinu LD, ktorí majú rôzne pohľady a prístupy k návrhu. Ak niektorí odborári vidia príležitosť bojovať proti sociálnemu dumpingu, tak eh, majiteľia lodi hovoria o ohrození budúcnosti, kde je nevyhnutné hľadať e, nejakú strednú cestu, ak nechceme, aby naši e, podnikatelia, ale musíme šetriť aj prostriedky jeho. Myslím, že je dôležité udržať si realistické lehoty pre tieto postupy, tak ako už povedala spravodajkyňa a ako navrhla aj Európska komisia. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Le Jarik tu nie je, nahrádza ho niekto. Nie, takže slovo dostane priamo pani Deli. Neviem, či tu je. Nikto iný nezastupuje skupinu zelených, zdá sa, že nie. Pán Gerike nežiada o slovo. Lejarik tu nie Karima Deli, táto tiež nie je. EFTD tiež nie je. Slovo dostane pán Martán z ENF. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja ďakujem za správu o minimálnej úrovni e, vzdelávania námorníkov. Je pravda, že komisia nie je efektívna v tomto postupe verifikácie. Komisia chce skutočne dať 3 roky členským štátom na korekciu informácií. To je dosť veľa. A musíme venovať pozornosť bezpečnosti našich eh, lodí alebo proti podvodom. Súhlasíme s vašim eh, návrhom a myslíme ešte dokonca, že eh, nepriateľné, že komisia predstavuje svoj návrh bez podovej štúdie. No a keď píše, že proces sa má zmeniť na to, aby sa umocnili zohľadnenie podmienok, tak na strane 4 sa hovorí, že sa nezohľadňuje počet kapitánov a dôstojníkov, ktorí by mohli byť rekrutovaní v tretich krajinách. Citátu. Jasné, no my sme v Komisii pre zamestnanosť Európskeho parlamentu a zdá sa, že nikto sa nestará o našich zamestnancov, o našich nezamestnaných a my predložíme pozmeňujúce návrhy práve tomto zmysle. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujeme pekne. No a tým sme sa dostali e, k lehote na preklane pozmeňujúcich návrhov. To je 16. október o 12.00. Hlasovať vo výbore sa bude 26. až 27. novembra a hlasovanie gestorskom výbore pre dopravu sa uskutoční 22. januára budúcej, budúceho roka. Ďakujem pekne a prejdeme k fondu EDF. Slovo dostane Maria Arena. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Na úvod by som chcela ospravedlniť tieňového spravodajcu kvôli tej predloženej eh, lehote ako viete, ja som dostala eh, sank- ja som bola sankcionovaná v Európskom parlamente a nemohla som sa zúčastniť niektorých eh, zasadnutí. Viem, že Claude Roland sa trošku smeje, pretože mm, bol tiež podobne sankcionovaný, takže ospravedlňujem sa tieňovým spravodajcom. A bolo to v boji za práva našich eh, prekladateľov, tlmočníkov, takže ďakujeme im za prácu. No a čo sa týka EGF, Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácie, dostali sme na základe návrhu, ktorý som vypracovala, dostali sme 276 pozmeňujúcich návrhov. My sme sa už venovali niektorým kompromisom, hlavne čo sa týka úvodných ustanovení dokumentu. No a od 10. októbra nás čaká práca na týchto veciach. No a čo sa týka zasadnutí tieňových spravodajcov, tak sa budú uskutočňovať medzi oktobri a novembri. Budeme sa snažiť ísť čo najrýchlejšie, pretože čas sa rýchlo beží, je spočítaný už pre tento fond. No a ako parlament v každom prípade chceme v novembri dať jasné Eh, signály rade eh, ohľadom pozícií, ktoré prijíma parlament. Takže uskutočnia sa tri zasadnutia teňových spravodajcov 23. októbra, 8. novembra a 13. 13. novembra hlasovanie vo výbore pre zamestnanosť sa očakáva 19. alebo 20. novembra tu na zasadnutí výboru. Takže mm, vzhľadom na pozmeňujúce návrhy, ktoré sme dostali, eh, myslím, že nás čaká veľmi konštruktívna práca na tomto fonde. Eh, globalizáciu to je fond veľmi účinný pre zamestnancov, ale eh, ktorý by sa, ktorého činnosť by sa dala ešte eh, zefektívniť, hlavne pri hľadaní nových zamestnaní pre ľudí, ktorí o prácu prišli. Ja mm, som chcela upozorniť, že dnes o 12.00 sa uskutočíme e, projekt e, v rámci e, pilotný projekt v mm, firme Caterpillar tu v Belgicku a tiež ideme príklad závodu Ford v Genku, kde sa bude hovoriť o hľadaní zamestnania, o zamestnanosti a nezamestnanosti a tom, ako znášať také šoky, keď sú zatvárané, eh, zatvárané podniky, musíme sa sústrediť nie len na zamestnancov, ale na všetkých aktérov, na to, aby sme zagarantovali vznik nových pracovných miest a zamestnanosť v regióne. To je veľká výzva, hlavne pre regióny, ktoré ľudia opúšťajú. Takže ja vás pozývam, aby ste prišli, je to od 12.30 v miestnosti ASP 3. Nemám okuliare, tak to nevidím celkom presne, no ale myslím, že to je 3H, ale ja vám ešte poviem presne, kde sa to uskutoční. Ďakujeme pekne. Pani Aréna. slovo dostane teraz pán Vanden Kandeláre. Ďakujem pekne, pani predsednička. Všetkým želám krásne dobré ráno. To tak, ako povedala spravodajkyňa, že rôzny, rôzne zasadnutie koordinátorov odpadli a to znamená, že v nadchádzajúcich týždňoch musíme dať tejto správe mimoriadný význam. Včera večer sme dostali kompromisy, za to veľmi pekne ďakujem. Ale teraz je tiež dôležité sústrediť sa na to, čo ešte pred nami polovica pozmenujúcich návrhov sa týkala zmenu, zmeny názvu. Ja nechcem mm, nič povedať, ale pre našu skupinu to nie je to najdôležitejšie. To najdôležitejšie pred nás sú možnosti prístupu No a čo sa týka možnosti prístupu, tak treba zaistiť, aby kolegyne a kolegovia sahovali dohody, to je samozrejme pozitívne, no a k cieľu e, fondu článku 3 celkom jasne sa uvádza, že je dôležité, aby ten prístup bol čo najjednoduchší. Ja by som chcel zdôrazniť, že EGF je fond, ktorý sa používa reaktívne, teda až po výskyte nejakej katastrofy. No a to je samozrejme rozdiel v porovnaní s inými fondami. To sa hovorilo ešte aj v iných, iných prípadoch a rozhovoroch, o ktorých sa hovorilo. No a preto je dôležité, aby to bolo ešte raz zdôraznené, aby tu nevznikla žiadna politická neistota. My vítame zasadnutia tenových spravodajcov, ktoré dúfam sa uskutočia čo najskôr a potom predložíme ďalšie, dúfam, kompromisné návrhy. Ďakujem pekne. Slovo dostá teraz pán Gerike. Ďakujem pekne. EGF, Európsky fond na prispôsobenie globalizácii, eh, by mal existovať ešte ďalej ako Európsky fond pre transformáciu. Ja myslím, že ciele fondu sú skutočne dobré, ale pre štruktúrálnu, na štruktúrálnu zmenu sa región musí zmeniť. Treba hľadať nové oblasti činnosti. To sa nedá zhora. Skončíme, prosím, s týmito byrokratickým prerozdeľovaním. Nechajme peniaze čo, členským štátom v regiónoch Naša skupina bude vždy, e, potrebujeme viac subsidiarity, viac slobody pre štáty a regióny a menej byrokracie aj práve v rámci globalizácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Gierike. A slovo dostáva pani Harkin. Ďakujem pekne a ďakujem spravodajcovi. Ja myslím, že väčšina z nás to má rovnaký cieľ a aj keď prístup je rozdielný, tak treba sa snažiť o hľadanie kompromisov a pozmeňujúci návrh, na ktorý sa všetci zhodneme. Ja musím povedať, že nesúhlasím s pánom Gierikem. EGF je o solidarite na úrovni EÚ a ja myslím, že neexistuje len preto, že to je pekná vec. Existuje, pretože EÚ má plnú kompetenciu v obchode, no a preto, keď niektoré rozhodnutia, ktoré príjmeme, priamo, ktoré príjmajú len inštitúcie EÚ, ak to má zle dopady na zamestnanosť, tak je pochopiteľné, že sa očaká, že sa budeme snažiť prijať opatrenia na to, aby sme to zmiernili. A o tom je fond na prispôsobenie globalizácii. No a čo sa týka kompromisov, ktoré spravodajkyňa nám už predstavila, sú tu niektoré ešte otázky, ktoré prediskutujeme na zasnutie nových spravodajcov, ale je to pár kľúčových otázok, na ktoré by som rada upozornila. Poprvé, čo sa týka čísiel a počtov, pracovných miest, ktoré treba také tak OVG to mal 500 a teraz na návrh to zmienené 250, to je dobré, ale mnoho, množstvo pozmeňujúcich návrhov ide ešte nižšie. Vidíme kompromisy niekde medzi počet 150 až 200. No a ja si myslím, že to zašlo už príliš nízko a poviem vám prečo. Pretože musíme zachovať európsku povahu tohto fondu a tiež nesmieme zabudlať na to, že existujú výnimky pre malé pracovné trhy. Takže nie je to tak, že 150 minimum, 15% žiadosti môže byť menej ako to. No a som povedal, že EGF, pracovná skupina, už som dělá mnohé úspešné žiadosti, ktoré boli menej ako 250. A je dôležité, aby sme mohli hromaždiť tie čísla v jednom sektore na to, aby sme dosiahli počet 150 alebo 250, takže som videla žiadosti z rôznych členských štátov, napríklad výrobcovia oblečenia alebo v stavebníctve, kde spoločnosti, ktoré prepustili 5 alebo 10 ľudí, tak vypočítali, spočítali, aby sa dosiahla tá hranica. Takže je dôležité eh, nezabúdať na tieto veci, keď sa hovorí o čísla. Takže dúfam, že sa nám podarí nájsť nejaký kompromis. Rovnako miera spolufinancovania súhlasím s návrhom komisie. Ešte by sme tu, hovoríme tu úroveň ESF+, eh, plus, myslím si, že je to kalibrované na, 4 eh, teda členské štáty, nie je to E, teda nejaká e, fiktívna suma 70% alebo čokoľvek, ako sa to navrhuje tu. Už e, nechcem hovoriť príliš dlho. Ja si myslím, že vhodným gremium, na ktorom to môžeme prediskutovať ešte ďalej, je stretnutie tieňových spravodajcov. Ale ďakujem pani spravodajkyni za jej dobrú prácu. Ďakujem pani Harkin. Nevidím tu pána Pimienta López a nikto ho nenahrádza však. Slovo má teda Monika Vána za zelených. Ani ona tu nie je, pokiaľ vidím, a nemá to ani náhradníkov. Takže Laura Adžea, FDD, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ako som už eh, povedala na predchádzajúcom zasadnutí, Eh, ďakujem kolegyni Marii Arene eh, za jej prácu, za to, ako nastavila eh, svoje návrhy. Je dôležité, aby sme sa snažili, aby tento fond bol udržateľný, aby bol ako aplikovateľný, a podporovať firmy, ktoré pociťujú krízu v dôsledku globalizácie. E, naše pozmeňovacie návrhy sa koncentrovali na určité základné aspekty. Ja som spokojná, že kolegyňa Arena zdieľa tiež tieto naše e, úvahy. V prvom rade by som e, chcela zdôrazniť e, význam, e, aby sme aj tretí sektor do tohto inkorporovali, pretože aj naň môže mať vplyv globalizačná kríza, aj keď neskôr, než tomu bolo v prípade priemyslu. Treba sa tiež sústrediť aj na SZČO, zabezpečiť tu iné formy ochrany pre nich E, pred e, teda, perturbáciami na e, trhu. Treba teda aj tretí sektor do tohto zahrnúť. A myslím si, že je dôležité rozšíriť ochranu na všetkých zamestnancov, ktorí majú takisto E, zmluvu na dobu e, neurčitú alebo aj určitú, alebo či e, ide o SZČO. Teda treba, aby tento nástroj zahrňal čo najväčší počet všetky kategórie zamestnancov. Treba sa takisto zaoberať aj dĺžkou, ako dl- počas ktorej sa majú žiadosti prehodnocovať. Hnutie piatich hviezd si myslí, že treba naozaj si zvoliť čo najkrajší e, počet na e, posúdenie žiadosti a potom hodnotenie e, výkonnosti. Treba zabezpečiť, aby sa teda dohliadalo nad kvalitatívnymi aj kvantitatívnymi výsledkami tohto fondu toto sú tie najdôležitejšie e, body, na ktoré sme sa do dnes sústredili a sme si istí, že práca, ktorú odvedieme spoločne s pani spravodajkňou, ktorej mimochodom ďakujem za jej pozvanie, pozvanie zúčastnica e, tejto výmeny e, názorov s tými, ktorí tento nástroj doteraz používali. Takže som si istá, že sa nám podarí odviesť vynikajúcu prácu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, slovo má teraz pani Bizoto. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem aby vás poprosiť, aby ste ospravedlnili neprítomnosť pani Bizoto. Sorry, whom will speak for you? Ospravedlňujem sa, kto e, sa za ňu vyjadrí? Vy? Nie? Dobre, takže vaša tenivá spravodajkynia nebola prítomná, takže zhrniem to eh, len eh, tak, že poviem, že hlasovať eh, na výbore sa bude 20. novembra o tejto správe. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by sme prešli k ďalšiemu bodu programu. O áno, pani spravodajkynia sa chce vyjadriť, uzavrieť tému Ďakujem veľmi stručne k tomu, čo bolo povedané a čo sa mi zdá dôležité. Poprvé, to, čo povedal Tom, to samozrejme, že nejde o zmenu názvu Európsky fond pre globalizáciu, ale keď rozsah pôsobnosti sa už neviaže len na globalizáciu, ale na prechod či už ide energetický alebo technologický prechod či zmenu, tak prispôsobí názov realite fondu, ktorý bude pracovať na všetkých týchto prechodných oblastiach, nielen na globalizácii, tak toto sa mi zdá adekvátne. Myslím si, že budeme o tom ešte hovoriť. E, nejde o zásadnú vec, ale ide o to, aby sme mali fond, ktorý bude nazvaný a bude reprezentovať kroky, ktoré sa budú viesť v rámci týchto prechodných opatrení. To sa mi zdá dôležité. Pokiaľ ide o tú druhú obavu, EPP je zásadné, aby sme tento fond sprístupnili a ja ďakujem Európskej komisii cieľom e, zmien, ktoré navrhla komisia v rámci Prahov, pokiaľ ide o počet e, prepustených pracovníkov ako aj ob- období, ktoré umožnia ľahší prístup k tomuto fondu. E, predložíme aj niekoľko pozmenujúcich návrhov a možností e, väčšieho informovania členských krajín, pokiaľ ide ich e, schopnosti zasahovať. A myslím si, že otázka financovania, teda úrovne zásahu, je otázka, o ktorej budeme ešte hovoriť. Ja súhlasím s tým, že budeme hovoriť o Európskom sociálnom fonde plus vediac, že o tomto sa ešte diskutuje, pokiaľ ide o ten prach kedy sa môže využiť a teda musíme pracovať na 70 ehm, Nezabudajme, že toto je fond, ktorý nie je tradičný, ale reaktívny na určité, ehm, určitý počet prepustení v rámci podniku, ktorý prechádza reštrukturalizáciou. Takže ehm, toto bude predmetom diskusie, ako povedala pani Marky, takisto ako aj prach tých prepustených pracovníkov. Pracujeme na tej úrovni 250. Je tu veľa návrhov na to, aby sa tento prach znížil. Každý prinesie svoje argumenty a určite nájdeme kompromis. Nie je to nejaký fetiš, pokiaľ ide o tento prach. Musíme brať do úvahy realitu v praxi ktorá musí maximálne znížiť tento prach, ale aj administratívnu realitu, teda správa takýchto projektov. A ak bude tento prach príliš nízky, tak budeme mať ťažkosti to spravovať. Čiže myslím si, že toto si zaslúži diskusiu. Súhlasím aj s pani Arkin, e, pokiaľ, a to, povedal, čo povedala pani Erike. Je to otázka pre Európu, pretože prechody e, v rôznych oblastiach sú otázkou Európy, či už ide o technológie, životné prostredie alebo globalizáciu, pretože Európa je všade aktívna e, v týchto oblastiach a tieto dôsledky sú citeľné aj na európskej úrovni. Európsky fond pre globalizáciu je vyjadrením európskej solidarity voči niektorým regiónom, voči niektorým zamestnancom, ktorí e, súčasne, v súčasnosti prechádzajú ťažkosťami a tento mechanizmus je mechanizmom solidarity. A nikto o tom nehovoril, ale na záver ešte jedna vec. V rámci môjho návrhu som predložila teda návrh rozšíriť samozrejme reaktivitu e, tohto fondu. Teda ak vzniká nejaká trauma u zamestnancov, že sa zatvorí ich e, firma, ale aj na strane, u niektor- na strane niektorých regiónov, ktoré sú traumatizované drastickým zatváraním podnikov, tak musíme pomôcť operátorom, aby spolupracovali. Pred dvomi týždňami sme tu mali Európsky fond e, globalizácie využitý v Portugalsku e, v textilnom e, priemysle, kde väčšinou zamestnancov tvoria ženy. Ja mám veľký rešpekt pre portugalskú vládu, ktorá predložila tento návrh a e, oni chceli, aby tieto ženy pracovali v tradične ženských sektoroch, e, starostlivosti o deti, e, pomoc domácnosti. Nebolo by vhodnejšie pracovať s operátormi na lokálnej úrovni v Severnom Portugalsku a vytvárať ekonomické príležitosti v tomto regióne, aby sa ženy, ktoré majú znalosti v textilnom priemysle, aby sa mohli preorientovať pracovať vo verejnej sfére, budú tu možnosti e, pracovať v súkromnom sektore, ktoré možno nie sú tradične e, ženskými e, sektormi a musíme byť pozorní aj voči týmto stereotypom, teda ak ste žena, tak budete pracovať, budete sa starať o deti, ak ste muž, tak budete pracovať v leteckom priemysle. Nie, môžeme využiť know-how, ktoré majú ženy z textilného priemyslu aj v leteckom priemysle. Prečo nie? A ja teda navrhujem, aby e, ekonomickí operátori po takejto traume e, v danom regióne spolupracovali a vytvorili najmiež, najlepšie možné príležitosti a aby uľahčili e, tento proces, e, aby sa teda absorbovali tieto zamestnania, ktoré sa stratia v tomto procese aby sa vytvoril tento nový spôsob využívania fondu, ktorý bude oveľa dynamickejší ako to, čo sme doteraz videli. Nie je dynamický zo strany komisie, nie je dynamický zo strany zamestnancov, ale väčšia dynamika v oblasti e, tých zdrojov, ktorými disponuje daný región v Európe a čo umožní aj uh, lepšiu rekvalifikáciu a e, lepšiu obnovu hospodárstva na rozličných územiach v Európskej únie, ktoré dnes existujú. Ďakujem. Thank you, Madam Arena. Uh, we will... <clears throat> Ďakujem pekne, pani Arena. Teraz prejdeme k bodu 11 nášho programu. Aha, ešte by som chcela povedať, uh, že 20. novembra budeme hlasovať o tomto, e, tejto správe týkajúce sa EGF. A teraz e, ochrana pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnymi a mutagénnymi látkami pri práci. Slovo má pani spravodajkyňa Adžea. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mala som príležitosť eh, preštudovať si všetky predložené pozmeňovacie eh, návrhy, ktoré boli predložené k návrhu smernice o karcinogénnych a mutagénnych látkach, eh, ktoré nám prišli od politických skupín aj tieňových spravodajcov. A už pracujem na tom, aby som vám mohla čo najrychlejšie predstaviť eh, návrh kompromisov, na ktorých by sme potom mohli spoločne pracovať. Eh, dovolím si pripomenúť, že ja sama som niektoré pozmeňovacie návrhy sformulovala eh, k jednému bodu, ktorý môže byť, myslím, taký komplexný. Týka, týka sa citotoxických liečiv Eh, Vymenali sme si veľa e-mailov, bolo to veľa neformálnych stretnutí aj eh, na úrovni eh, teda zamestnancov, aby sme sa snažili nájsť nejakú zhodu, nejaký spoločný bod. Myslím si, že sme sa už priblížili k takémuto riešeniu, k takémuto kompromisu kde by dostala povinnosť do 30. septembra 2019 komisia vytvoriť takýto zostem nebezpečných liečiv, vrátane citotoxických látok, kde by sa vychádzalo z vedeckých údajov a konzultácií s konzultatívnym výborom pre zdravie a bezpečnosť pri práci. Je to veľmi komplexný bod, ale som presvedčená, že keď všetci zúčastnení prejavia dobrú vôľu, podarí sa nám e, dospieť k spoločnému riešeniu v tomto bode a bude možné zahrnúť tieto látky aj e, do e, teda tejto práce v rámci tejto smernice. Musíme sa takisto sústrediť aj na mikropodniky, malé podniky, umožniť im určité výnimky, prechodné obdobia. Myslím si, že aj tu sa blížime k nadeniu kompromisu. No a ehm, potom ďalšiemu bodu. Všimla som si, že je tu určitá rovnováha medzi politickými skupinami. Ehm, blížime sa k tým limitným hodnotám, ktoré navrhuje komisia v našich návrhoch, ehm, takže aj tu si myslím, že budeme postupovať konštruktívne a produktívne a dospojeme k dobrému kompromisu. Chcela by som ešte e, pohovoriť o beriliu a kadmiu e, z pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené, e, vyplýva, že to sú jediné látky, ktoré boli predmetom zmien zo strany určitých tieňových spravodajcov alebo poslancov a ktoré sa teda trošku odlišujú od stropov, ktoré predkladá komisia. Vidím, e, že aj k emisiám e, z dýzlových motorov boli predložené určite pozmaňovacie e, návrhy. Pokiaľ by sa nemáhlo dospieť v rámci trialógov k dohode s radou, som pripravená, aby sme revidovali našu pozíciu k tomuto bodu, ale až v rámci teda tretej fázy, ktorá sa bude navrhovať Ehm, moji spolupracovníci a ja sme plne eh, všetkým dispozícii, tešíme sa na našu spoluprácu pri eh, hľadaní dohody eh, k tomuto návrhu smernice, aby sme našli najlepší možný spôsob na ochranu zdravia pracovníkov, aby sme našli udržateľné riešenia preto, aby podniky mohli zaaktivovať tú najvyššiu možnú mieru ochranu pre svojich zamestnancov. Ďakujem pekne. Thank you. Then I'll give the... Ja ďakujem vám. Teraz zostáva slovo pán Roland, jeden z tieňových spravodajcov. Ďakujem pekne. Je dôležité, aby sme toto videli ako proces a dúfam, že komisia eh, mm, teda súhlasí s tým, že sa bude neustále revidovať situá- eh, táto situácia. Ak tej tretej fáze bolo eh, málo pozmenicích návrhov, ak teda akceptujem predložené pozmenice návrhy a dúfame, že čo najrýchlejšie ich budeme môcť stiahnuť teda so súhlasom, so schválením tejto druhej fázy. A je tu dôležitá práca, ktorá sa uskutočnila zo strany spravodajkyne v rozličných pozmenicích návrhov, ktoré boli predložené, ale ten obsah je kľúčový a očakávam potrebné vysvetlenia z mojej strany. Ja dúfam, že komisia e, predloží návrh, ako toto e, e, zrealizovať, aby sme chránili zamestnancov mm, ktorí čelia riziku rakoviny. Je dôležité, aby sme sa mohli opierať o vedecké stanoviská a o stanoviská sociálnych partnerov. Pokiaľ ide o otázku prechodných období a limitných eh, hodnôt, Musíme sa aj tu opierať, pokiaľ ide o túto oblasť. Musíme sa opierať o dohody so sociálnymi partnermi, o to viac, e, ak sú v súlade s tými vedeckými názormi. Chcem zdôrazniť ešte jeden prvok, ktorý sa mi zdá byť dôležitý. Sú to delegované akty. Myslím si, že v tejto oblasti otvárame tzv. pandorinú skrinku. Delegované akty to sú prvky, ktoré sa môžu týkať iba nezásadných otázok a tu ide o limitné hodnoty a toto sú zásadné kľúčové prvky, ktoré podľa môjho názoru nemôžu byť spojené alebo vyplývať z delegovaných aktov. Je tu celá séria prvkov, ale dnes nemáme na to čas. Uh, Eh, so spravodajkyňou a s rozličnými tieňovými spravodajcami máme eh, určité vedomosti o tejto oblasti a budeme efektívne pracovať, aby sme našli potrebné kompromisy a dosiahli cieľ, čo je lepšia ochrana zamestnancov eh, voči týmto látkam. Ďakujem. Thank you, Mr. Roland. I say if... Ďakujem, pán Hola. Ja sa k tomu chcem tiež sama vyjadriť ako teňová spravodajkyňa. V prvom rade ďakujem pani Adžia aj všetkým ostatným tieňovým spravodajcom za ich e, prácu, ktorú doteraz odviedli. Pár komentárov k mojim vlastným e, pozmeňovacím návrhom a otázky. Ja som z CMD2 eh, o limitných hodnotách díslu znovu predložila moje pozmeňovacie návrhy. Dúfajme, že toto je téma, ktorej sa nebudeme musieť venovať, lebo sa vyrieši v nasledujúcich dňoch eh, počas trialógu k CMD2 ale e, nechcem, aby sme opustili tento mandát bez limitných hodnôt e, pre emisie z dieselových motorov. Týka sa to troch miliónov exponovaných zamestnancov. Ja si myslím, že si nemôžeme dovoliť, aby e, sme ich nechali ešte dlhšie čakať. A potom pokiaľ ide o toxické, citotoxické drogy, liečivá. Ide o to, ktoré by bolo vhodné e, zahrnúť do tejto smernice. Pani Adžea túto otázku tiež spomína. Je to e, taká ešte nevyriešená oblasť zdravotníckých e, pracovníkov sa to týka. Ja by som bola tiež rada, keby komisia mala možnosť prejsť týmto procesom. A je dobré, aby sme zabezpečili, že neobmedzíme prístup k dôležitým eh, liekom. Ehm, toto musím mať tiež na pamäti. A zároveň, ako ostatní kolegovia, ja zdôrazňujem, e, že pokiaľ ide o formaldehyd, e, používanie formalínu pre liečebné účely by sa nemal e, obmedzovať. To len na, na vysvetlenie. Ja nie som sama v tejto súvislosti. Možno komisia by nám mohla pomôcť nájsť vhodné riešenie. Znenie, pokiaľ ide o kadmium, Chcem, aby bolo jasné, že e, e, keď návrhy komisie e, nasledujú odporúčania poradného výboru, ja nevidím, prečo by sme toto mali spochybňovať. Mali by sme tento návrh stropných hodnot podporiť. Parlament by mal čo najrychlejšie prijať tieto úpravy biomonitoring. Na to bola tiež upriamená naša e, pozornosť. Sú tu dôležité silné štandardy v oblasti ochrany e, zamestnancov. E, zastupcovia zamestnancov sa snažili so mňou spojiť v tejto súvislosti. Žiadajú, aby biomonitorovanie pokračovalo. V tejto súvislosti mám určité otázky v zásade pre komisiu Takže ako vnímame úlohu biomonitoringu pre kadmium? Je to ten vhodný nástroj, ktorý e, sa môže používať v tejto súvislosti? A ako vidíte vzťah medzi limitnými hodnotami a myšlienkou e, vložiť biomonitoring do smernice? A tak ako veci chápem, ja nerozumiem, ako je možné kombinovať e, biomonitoring a Eh, nízko limitné hodnoty, keďže tie si vyžadujú zmenu postupov a biomonitoring. Neviem, prečo nemôže byť eh, vnímaný ako súčasť eh, zdravotného dohľadu. Treba sa tiež zaoberať správnymi postupmi v oblasti ochrany zdravia zamestnancov, preto by som rada porozumela lepšie určitým otázkam. Zajmajú ma teda e, určité konkrétne fakty e, zo strany komisie aj v písomnej e, podobe, keďže niektorí z nás musia odísť skôr. Ďakujem veľmi pekne a chcela by som teraz slovo odovzdať ďalšej stiňovej spravodajkyni pani McIntyre. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne pani spravodajkyni za jej prácu, ktorú na tejto téme odviedla. Myslím si, náš e, prístup k týmto témam je už dobre zabehnutý a napomáha to diskusii Myslím, že je dôležité, aby e, sa e, kontrolovalo exponovanie na tak nízkej úrovni, ako je to len možné zabezpečiť. Je dôležité, ne už si zvolím akékoľvek limitné hodnoty, aby e, tieto limity boli naozaj merateľné na pracoviskách. To opakujem už dlho. Takže tieto, táto miera musí byť merateľná a našim cieľom by malo byť dosiahnuť čo najnižšie e, úrovne, e, nižšie než tie, ktoré sú stanovené v legislatíve, takže mali by sme e, členské štáty napadať, aby investovali do vedy, napadali podniky, aby sa snažili o dodržanie čo najnižších limitov, ale nemali by sme si tu svojvoľne stanovovať limity, ktoré sa nedajú vymôcť. Kľúčovým princípom je e, pre EKR, e, že akákoľvek zmena, e, zmeniť limitné hodnoty, musí byť odôvodnená a týka sa to aj dodatočných látok, ktoré tu chceme doplniť. Máme tu dve látky, o ktorých by som chcela hovoriť. Poprvé, berilium. E, podľa môjho chápania e, vedecké údaje, ktoré sú k dispozícii, jasne ukazujú, že e, aktuálne hodnoty chránia zamestnancov a sú technicky aj ekonomicky realizovateľné vo väčšine priemyslu. Pokiaľ ide o z prechodného obdobia, Navrhuje sa tu e, povinná revízia e, v súvislosti s limitnými hodnotami. Ja si myslím, že by sme to mali zvážiť. Druhá látka, o ktorej by som chcela hovoriť, je formaldehyd. K tomu dve veci. Pani Ulfskok už spomenula formalín. Ja som uh, pre, uh, predložila pozmeňovací návrh, myslím, že má číslo 69. Formalín je 37-percentné e, e, e, vlastne, zmes formaldehydu s vodou, zohráva dôležitú úlohu pri diagnostikovaní chorôb a je veľmi dôležité, aby komisia zabezpečila opatrenia, ktoré by umožnili, aby formalín sa naďalej mohol využívať. Ja si myslím, že keď sa ľudia na toto bližšie pozrú, eh, si budú súhlasiť s týmto návrhom. Ďalšia otázka týkajúca sa formaldehydu eh, je veľmi dôležitá v mojej krajine, pravdepodobne nebude taká významná v mnohých eh, iných. A to preto, že v Spojenom kráľovstve je e, obvyklé, e, že e, rodinní príslušníci zosnulého Eh, chcú mať prístup eh, k nemu, k jeho telesnej schránke a eh, do jeho pochovania môže prejsť aj 2 až 3 týždne. Na juhu Európy prejde, je toto obdobie veľmi krátke, nie je tomu tak v Spojenom kráľovstve. Na to, aby toto bolo možné, je dôležité vlastne zabalzamovanie zosnulého a keďže vieme, že je toto e, dôležité. E, pracuje sa e, v sektore na tom, aby sa tieto produkty na balzamovanie zaoberali teraz znížením obsahu formaldehydu, ale nedostanú sa na úroveň 0,3 momentálne. A preto dúfam, že sa nám podarí toto zohľadniť. Takže štúdia dopadu, ktorá bola súčasťou pôvodného návrhu k formaldehydu, sa sústredil predovšetkým na využívanie formaldehydu v, v konzervácii dreva a v lepidlách a aspekt využitia formaldehydu v balzamovaní nebol naozaj pokrytý. Takže keby sa spravodajca a tenevi spravodajcovia mohli sústrediť na prechodné obdobie pre túto veľmi toto veľmi špecifické využitie formaldehydu, veľmi by som to ocenila. O som si istá, že budeme o tom podrobne diskutovať, keď sa dostaneme na stretnutie tieňových správodajcov a teším sa na našu spoluprácu, ako zvyčajne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz dávam slovo pánu Kalvetovi Šambonovi. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Toto je otázka, ktorá je veľmi pozitívna. Kto by nesúhlasil so zlepšením zdravia zamestnancov alebo teda celkového zdravia v maximálnej možnej miere. Snažíme sa to zrealizovať eh, v rámci možností technologických a eh, v rámci možností ako takých. To je súčasťou Európskeho sociálneho modelu a preto podporujeme túto smernicu a budeme súčasťou rokovania, aby sme zabezpečili dobrý výsledok pre zamestnancov. Myslíme si, že práca spravodajkyne je fantastická, bude to veľmi dobrá východisková pozícia Musíme sa pozrieť aj na druhú fázu pána Roléna a toto uh, nám umožňuje pracovať ďalej týmto spôsobom. Kontinuita parlamentnej politiky v tejto oblasti znamená, že eh, problémy eh, s dízlovými motormi, ktorými sa moja frakcia zaoberala, sa musia brať do úvahy. Keď sa pozrieme na trialóg a etapu 2, tak sa musíme pozrieť na to, čo sa objaví v tej tretej etape. Vždy sme tvrdili, že toto je pre nás kľúčové. Musíme to brať seriózne a zabezpečiť, aby limitné hodnoty boli presne stanovení na základe podrobných skúmaní, vrátane e, vedeckých skúmaní a dát, ktoré máme k dispozícii a ktoré majú k dispozícii jednotliví hráči. E, tu sa musí e, dbať na ekonomický faktor, tieto limity sa musia vyvíjať. Spomínam si, že keď som pracoval na e, jednom projekte, ktoré sa týkal e, e, na teda jednom projekte, ktoré sa týkal bani kde sa ťažila ortuť tak sme sa sústredili na to, čo je možné merať a pokiaľ ide o kalibračné nástroje, snažili sme sa čo najpresnejšie mera- merania a brať do úvahy dopad, ktorý toto bude mať na pracovné miesta a na mnohé ďalšie veci musíme zabezpečiť, aby sme e, mali celkový obraz. Tiež e, je potrebné umožniť alebo vytvoriť e, čas na prispôsobenie sa, brať do úvahy možnosti a zabezpečiť, aby to tempo zmien bolo primerané. Potrebujeme sa sústrediť na to, aby sa správne využívali eh, tieto materiály, aby nedošlo príliš veľkému exponovaniu. Eh, sme v našich návrhoch veľmi pozorní, pokiaľ ide o tento dopad. Pani Agea. pripomenula aj to, že nesmieme mm, strácať zo zreteľa tie dízlové otázky a musíme brať do úvahy tie toxické úrovne. To nie je súčasťou návrhu komisie. Súhlasíme s tým, že je potrebné, absolútne potrebné, aby sme chránili pracovníkov, ktorí manipulujú s liekmi, aby sme bojovali proti rakovenie. E, nemôžeme ich zmeniť na nejakých mučeníkov a ani nemôžeme podporovať neželateľné e, vplyvy. E, nie je možné, aby menej pracovníkov pracovalo v tejto oblasti. Je zásadné, aby tam pracovali v rámci vlepšovania zdravia celej spoločnosti. V mojich pozmeňujúcich návrhoch E, myšlienka pani Agea sa mi zdá byť dobrá, ale ja e, chcem zdôrazniť rozdiel medzi jednotlivými toxickými úrovňami. To mi hovoria vedci. E, musíme mať motiváciu, motivovať tú úroveň, ktorá sa využíva a tiež je potrebné spomenúť aj čas na prispôsobenie sa. Nikto si neželá aby sa spustil alarm v rámci zamestnancov v tomto sektore, kedy si uvedomia, že toto riziko je príliš vysoké. Musíme sa na to pripraviť. Pani Agea vykonala vynikajúcu prácu. Musíme byť konštruktívni a mm, v rámci našich návrhov Ehm, dospojeme k návrhu, ktorý bude e, účinný. E, nevidím tu nikoho za GUE, takže za zelených pani Lambert. Ďakujem pekne, hovorím za nášho spravodajcu, ktorý je v inom výbore. Takže len niekoľko takých tituliek. Jedna z kľúčových otázok pre nás je e, zahrnúť do rozsahu smernice látky, ktoré sú potenciálne karcinogénne v rámci agentúry OSN pre výskum rakoviny a stanoviť e, e, vyhodnotenie rizik, hlavne pokiaľ ide o exponovanie voči týmto karcinogénnym látkam viac ako jeden z 2500. Tiež by sme chceli e, silnejšiu revíznu doložku v návrhu a pokiaľ ide o implicitný monitorovací mechanizmus, to, čo navrhuje pani správodajkyňa, to teda pre nás nie je v poriadku, nie je to priateľné. Chceli by sme tiež krátke, kratšie prechodné obdobie aby sme boli v súlade s celkovou časovou líniou, ktorá už bola schválená sociálnymi partnermi a pokiaľ ide o niektoré ďalšie témy, ktoré odznieli, špecifické témy, tak k tomu sa vrátime. E, naša správodajkyňa e, to zapracuje do svojho návrhu. Takže to len tak veľmi stručne z našej strany. Ďakujem pekne. PRNF, pani Melen. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ako spravodajkynia pre výbor Envy som sa veľmi podrobne zaoberala týmto textom e, komisie a zdá sa mi úplne vyvážený. Myslím si, že je vyvážený preto, lebo po dlhých diskusiách, ktoré sme mali počas dvoch prvých kôl o karcinogénnych látkach e, komisia brala, zobrala do úvahy krehkú rovnováhu medzi záujmami zamestnancov, ich ochranou, to je zásadné, ale tiež brala do úvahy zamestnávateľov, malé a stredné firmy hlavne, ktoré niekedy majú ťažkosti prispôsobiť sa niektorých normám a znovu investovať. Tak a tiež e, som zistila, keď som sa podrobne pozrela na všetky tie priemerné čísla 27 krajín, ktoré nám poskytlo svoje údaje o tých piatich látkach v tejto smernice, že boli tak príbližne blízko seba a neboli tam veľké diferencie od toho, čo navrhovala komisia. A mm, s výnimkou možno prechodných obdobích mm, nič menej a vy všetci to viete, pretože všetci ste boli súčasťou eh, hlasovania niektorí, ale zamietli takéto, túto tému, eh, ktorá bola zložená z pozmeňujúcich návrhov viacerých skupín. Je to škoda, pretože Výbor pre životné prostredie a verejné zdravie tretíkrát vydala stanovisko eh, výboru pre zamestnanosť a Úloha výboru pre zamestnanosť bola zásadná a pre niektoré látky, konkrétne myslím si tie, ktoré sú v kontakte s pokožkou, formaldehyd a chloroanilín, tak tu environmentálny faktor zostáva na tej profesionálnej úrovni. Ja si myslím, že pokiaľ ide o berilium eh, v rámci mm, napríklad bytov, ale aj kadmium, ktoré je stále veľmi rozšírené vo vzduchu či vo vode 20 až 30 e, rokov po e, zániku podnikov, e, metalurgických podnikov alebo stavebných podnikov, tak tu stále čelíme týmto ťažkostiam. A keď pracovníci žiadajú nápravu alebo teda uznanie choroby z povolania, tak ako sa správať? pokiaľ ide o patológiu, prácu, environmentálne faktory, ako toto posúdiť, tak myslím si, že by bolo oveľa múdrejšie, keby sa náš výbor sústredil na látky, eh, ktoré nie sú spojené so širokou diskusiou, pokiaľ ide o eh, ich vzťah eh, k rakovine a predovšetkým, ktoré nemajú, tieto nemajú zásadný ekonomický dopad e, a ten je spojený s hraničnými hodnotami. Je škoda, že vždy sa snažíme meniť, hoci by sme mali samozrejme o tom hovoriť, že sa snažíme meniť tieto smernice e, s látkami, ktoré e, budú veľmi problematické, aby sme sa na ne zacielili, myslím na toxikológiu, farmaceutický priemysel, ale aj na výfukové plyny. A sú to aj environmentálne faktory. Každý je v kontakte s týmito látkami. To isté platí aj o vyfukových plynoch. A aby sme sa sústredili na látky, ktoré sa nám tu navrhujú, ja neskrývam, že ak by to tak bolo aj e, v tom ďalšom mandáte, ja by som chcela povedať, že hranice rakoviny nie sú politickými hranicami a je nepriateľné, aby sme vnímali e, toto sektorovo, aby sme nepočúvali kolegov, ktorí majú opravnený názor na túto veľmi zásadnú tému. Ďakujem pekne, ďakujem. K otázkám ktoré spomenula pani predsedníčka. E, toto ošetríme písomne, ale dávame e, slovo aj komisii. Pán Enom. No, ja pá... Oui. Nech sa páči, máte slovo. Áno. E, Všetkým želám dobrý deň. Ja by som na úvod rád poďakoval za návrh správy. Som veľmi radi, že nie sú to žiadne zásadné zmeny. Limitným hodnotám navrhovaných samozrejme na to prechodné obdobie sa tým sa budeme musieť trochu zaoberať. No, najskôr a my vidíme svetlo na konci tunela pre diesel. Takže dosiahneme potom už tento týždeň naša veľká obava je to, že my sme nepredložili návrh z nejakých dôvodov, hazardné lieky sme nedali do volátky do návrhu, pretože nemáme zoznam látok. Takže keďže nemáme tento zoznam, nemáme ani vedecké hodnotenie z EÚ, nemáme hodnotenie dopadov, čiže aké boli celné dopady, no a tiež eh, si nie sme úplne istí, istí, či CMD je správnym nástrojom, pretože ešte existujú ďalšie legislatívne akty, ktoré sa zaoberajú farmaceutikami, to aktualizovať. No a ja som teda v posledných týždňoch sa zaoberal e, dieslom v posledných e, dňoch, mesiacoch spolu s vami, tak myslím, že teraz je predčasné tieto látky dávať už do tretieho návrhu, pretože aj z nášho hľadiska predseda komisie Juncker e, povedal vo svojom liste Sebastianovi Kurcovi a Antonimu Tajanimu Čiže táto zložka je veľmi dôležitá a treba vyriešiť ešte v súčasnej legislatíve, v legislatívnom období. My to samozrejme berieme veľmi vážne a vidíme, aký bude výsledok diskusí. K tým priamým otázkam týkajúcim sa kadmia, poradný výbor nadal dve možnosti. tu to 1 a 4 spolu s biomonitoringom a naše právne služby nám odporúčili vznešiť touto e, cestou, takže biomonitoring môžeme e, vedovať e, tejto smernici, pretože tá sa zaoberá zaoberá vzduchom a dýchacím prostredím zamestnancov. No a naša právna služba nám poradila, aby sme do tohto návrhu nezaradili tieto látky, takže tieto diskusie nastali k nám, keď sme pripravili nás návrh relatívne neskoro. Pre kadmium to zohľadnite Návrh biomotoringu. To treba objasniť ešte. No a rada sa tým tiež zaoberala a predložené sú návrhy členských štátov, ktorí uplatňujú biomonitoring, aby tento návrh spojený s vyššími limitnými hodnotami. A my to nemôžeme nanúcovať členským štátom diskusia o formaldehyde. Sme tiež hovorili o poradnom výbore. Chápeme, aká je situácia vo Veľkej Británii a aj Írsku. Uvidíme, či bude možné poskytnúť nejaké výnimky doby pre berilium a na látky, o tom sa dlho diskutovalo Niektorí navrhli, že mali byť kratšie, niektorí, že dlhšie, takže tešíme sa, zaujímavé, čakáme váš záverečný názor, stanovisko tejto veci. A potom to samozrejme pôjde do trialogu. Význam hodnotenia dopadov a vedeckého hodnotenia to tiež môžem len zdôrazniť. No a nemáme ešte dopadové hodnotenie, ale samozrejme sme zhodnotili návrhy IARC a ich závery o tom, že citotoxické látky sú karcinogénne. Takže toľko moje pripomienky. Tešíme sa na ďalšiu verziu správy a v každom prípade zodpovieme niektoré z vašich otázok eh, skôr písomne, pretože sa musím obrátiť eh, na niektorých eh, kolegov, pretože boli veľmi technické. Dobre, ďakujeme pekne. My samozrejme budeme sledovať ďalšiu prácu. 20. novembra sa má hlasovať a medzi tým sa uskutočnia rôzne zasadnutia tieňových spravodajcov a prejdeme hneď k nasledujúcemu bodu. A to je otázka vytvorenie funkcie pre stabilizáciu investícií a slovo dostane hneď spravodajca, pán Envike Kale Šambón. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. No, teraz prejdem do španielčiny, nech sa páči. Teda ďakujem pekne. Dámy a páni, kontext tohto návrhu komisie sa týka nedostatku investícií EÚ, čo bráni rastu, a ktorý spôsobuje, že rast EÚ je obmedzený a to má dopady na pracovné miesta a sociálnu kohéziu. Všetci si spomíname, že tento tzv. rozpočet EÚ 0,9%, niekedy aj 1%. To sa ani neuvoľňuje na investície, pretože keď stiahneme náklady a SPP, tak zostane len veľmi málo pre fondy, aj keď tie sú určené na solidaritu a nie na európske investície, pre národné programy. USA na porovnanie to je 25 alebo 26 celkového rozpočtu, keď označujeme Európsku úniu ako hospodárskú úniu, to je otázne. Globálna kríza a obmedzené nástroje, ktoré majú členské štáty, ktoré uplatňujú individuálne, to všetko sa opiera o jednotnú finančnú politiku. Hospodárska menová únia nemá nástrojenie e, nastavené na to, aby zachytila tieto veľké asymetrické šoky, aby zaistila to, že verejné investície do členských štátov sa budú realizovať na rovnakej úrovni. A no, preto je veľmi dôležité celé to konsolidovať a zaistiť, aby menová finančná a hospodárska únia to brala zodpovedne. A to musí byť eh, vnímané takisto zo strany členských štátov a treba uvoľniť rozpočtovo-finančné nástroje a celé to koordinovať. Vytvorenie Európskej funkcie pre stabilizáciu investícií by malo prispieť k stabilizácii investícií s cieľom, aby sa zohodnili záujmy členských štátov, ktoré boli postihnuté veľkými asymetrickými šokmi v súvislosti s tými vlnami a nárazmi. A, ak to, a nedokážu to sami e, znášať. Dôležité je, aby dôležitá udržateľnosť, ak neexistuje menšia politika na národnej úrovni, dôležité, aby, aby to Európska únia a ak daňová politika nie je dosť zohľadená, tak je tu medzera. A tu e, práve Európsky stabilizačný fond musí zasiahnuť. No a situácia spravodajcu je taká, že vždy lepšie mať niečo malé ako vôbec nič, to je jasné a preto sa musím vynasnažiť a to v každom prípade podporiť. No a ja som samozrejme aj našej skupine navrhol, aby to podporili, ale je dôležité ukázať, že sú tu ešte isté nezrovnalosti aj v oblasti peňažnej politiky. Dôležité samozrejme je, vyhnúť sa tomu, aby klesal rasta, aby sa strácali pracovné miesta, a to všetko treba, tomu všetkému treba zabrániť, ale to sú problémy, vidíme tu problémy, ktoré by som chcel opísať nasledovným spôsobom, neviem, či s tým budete úplne súhlasiť, ale poprvé, čiastka 33 miliard eur, to je približne polovica, to je približne polovica toho, čo by trebalo uvoľniť na záchranu krajiny, krajina, krajiny, ktorá nie je ani nejak mimoriadne veľká, ako napríklad Írsko. A aká, eh, by som to mal sformulovať veľmi agresívne, tak táto čiastka je v skutočnosti smiešná. Vôbec nestačí, to je úplne jasné. A z čísiel poslednej krízy by sme sa mali poučiť. Okrem toho možno Stručne by som mohol povedať niečo k výberovým kritériám, pretože tie sú veľmi prísne. Pretože tu ide samozrejme o nezamestnanosť, detské definície a tak ďalej. S tým všetkým súhlasím. Práca je dôležitá, má zásadný význam. Pri reštrukturalizácii a tak ďalej musia ostať zachránime pracovné miesta. Na to potrebujeme investície. Jeden, jedna zo slabín Európskej menovej únie a Európy ako takej je, že ten rast v rôznych krajinách nie je rovnomerný, že sú tu obrovské nerovnosti. No a samozrejme, neustále postupuje chudoba. A preto je dôležité aby prístup eh, k našim prostriedkom bol jasne učený. Bolo by chybou domnievať sa, že zmiernenie nejakého šoku, hospodárskeho šoku, že hospodárska menová únia je problémom hospodárskych expertov a ekonómov. Nie. Tak sa to nedá povedať neexistuje žiadna hospodárska menová únia, ktorá by nevychádzala z nejakej politickej únie. To musí súvisieť spolu. A to znamená, že treba sa sústrediť na sociálnu komponentu, pracovné miesto o to ide. A preto treba zaistiť, aby tento fond správne fungoval. to teda povedal, že ešte existuje ďalšie kritérium. Najdôležitejšia je tá koncepcia, to už som povedal. Všetky príspevky, prečítajte si aj tie moje a je my, som si istý, že sa nám to podarí ešte spoločne obohatiť a posilniť správu, pretože chce dosiahnuť, aby boli zaistené pracovné miesta a sociálnu kohéziu. K tomu by tento nový nástroj mal pomôcť. Ďakujem. Ďakujem pekne, tieňový spravodajca za EPP. Tu nie, ale on sa ospravedlňuje a ja vám prečítam jeho oznámenie EPP chce zaviesť mechanizmus plový mechanizmu na stabilizáciu investícií na to, aby boli zachované investície členských štátov počas kríze, Žela si Európu, ktorá chráni. No a on víta návrh komisie, ktorý chce vytvoriť mechanizmus, ktorý bude zmierňovať hospodárske šoky ale správa obsahuje viaceré problematické veci, ktorým predloží Ehm, hlavne návrhy. Poprvé, eh, fond má fungovať v prípade hospodárskych eh, otrasov, ale aj v prípade eh, spomalenia rastu. No a to veľmi rozšíri pôsobnosť nariadenia. Druhá vec je, že EPP je proti prípadnému zvýšeniu pôvodnej obalky zamýšľanej na tento rozpočet. No a spravodajkynia si žela, aby eh, sa podporovali kľúčové eh, investície a nevyhnutné reformy. Inými slovami, eh, rozpočet s jasne stanovenými cieľmi tiež sa podporujú kľúčové investície na vytváranie a podporu zamestnanosti a pracovných miest a si k objasneniu spravodajcov chce vedieť, či chce zaviesť v budúcnosti nejaký mechanizmus stabilizácie no a či žila vytvorenie takýchto mechanizmov pre stabilizáciu investícií. No a, ďalšia vec je otvorená preto, aby podpora, podpora a sa realizoval pomocou viacerých mechanizmov podľa výberu členských štátov, takže tieňová spravodajka by chcela vedieť tu isté konkrétne upresnenia k, tejto, k týmto elementom. Takže toľko k príspevkom pána Jera Žofroa a teraz sa mene skupiny SAD dostáva slovo Agnes. Nech sa páči. Áno, tiež v mene nášho tieňového spravodajcu, ktorý tu nemôže byť, dal mi svoje poznámky k návrhu komisie o vytvorení európske, európske funkcie na stabilizáciu investícií. Bez toho, aby som zachádzala veľmi do detajlov, ktoré sa týkajú hlavne výboru ECON, tak naša skupina má isté obavy z nového návrhu. Prvý sa týka toho, že cieľom treba ciele tohto nového eh, fondu zosúľadiť s ostatnými nástrojmi. No, eh, vytvorenie jednej zo stabilizačnej funkcie, jeden z najlepších, eh, jedna z najlepších myšlienok, ako využiť rozpočet EÚ na posilnenie odolnosti našich prepojených hospodárstiev a takto prispieje k hospodárskej a sociálnej kohezii. Takže to je veľmi dobrý, dobrý bod, dobrá vec a sociálna kohézia je oveľa viac ako len miera zamestnanosti, vzdelávanie a školenie. Takže preto by sme boli radi, aby ciele piliera sociálnych práv boli lepšie zohľadnené v kritériách nárokovanosti na verejné financovanie. No a vzdielame spravodajcu po druhé eh, kondicionality definované Hm, si kritérií by neumožnili EISF, e aby boli skutočne anticyklické, tá kondicionalita tomu bráni, takže my myslíme, že to musí byť opravené. No a tie členské štáty, ktoré potrebujú tú stabilizáciu najviac, často lieha rôznym programom alebo postupom v nerovnováhe. E, ďalej kritériá e, využívajú len národné benchmarky pre nezamestnanosť. No a tretie kritérium vychádzajúce z priemeru nezamestnanosti v EÚ, myslíme by lepšie prispelo k aktivácii tejto funkcie, aby tá bola spustená, keď to je skutočne potrebné, nie len vtedy, je splnený národný benchmark nezamestnanosti, ale aj e, v prípade priemeru EÚ. Ak tento nástroj chce zlepšiť sociálnu kohéziu, priemerná miera nezamestnanosti EÚ by mala indikovať, či či miera internej kohezie v EU a tie musíme posudzovať len mieru nezamestnanosti na e, asymetrické šoky. To je stále príliš úzke. A štvrtá vec je, že stabilizačná funkcia by nemala byť obmedzená len na investície do výrobných systémov, ako navrhuje komisia. My a podporujeme inklúziu systému podpory nezamestnanosti ako jeden z najväčších nerovnovách keď miera nezamestnanosti môže byť dôležité na udržanie systému podpory nezamestnanosti v členskom štáte. No a po šieste na záver myslíme, že úloha Európskeho parlamentu mala byť jasne určená už v správe a riadenie tejto funkcie, hlavne pri monitorovaní a hodnotení udržateľnosti verejných investícií. Takže komisia ťa čo zamýšľa robiť niečo len z tých okolností, tak myslíme, že Európsky parlament musí byť eh, zapojený. Tým želáme spravodajcovi veľa šťastia a tešíme sa na spoluprácu, aby to bol lepší návrh ako ten, ktorý je predložený. Ďakujeme pekne a v mene e KR pani Trebesius. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj pánovi spravodajcovi Kalve Tento nástroj stabilizácie by mal zamezovať asymetrickým e, šokom v menovej únii. Tie majú negatívny e, dopad na jednotlivé regióny alebo krajinu viac než ostatné. Podľa teda definície, žiaľ tieto kritérie nie sú tie vhodné na meranie takýchto asymetrických e, šokov, pretože neporovnávajú hospodárske e, výkony regiónov alebo e, krajín k iným krajinám, ale v rámci jednej krajiny a takto sa jednoducho nedajú asymetrické šoky merať. Ani v prípade symetrických šokov by takéto parametre neboli vhodné. A preto mám otázku pre eh, komisiu prečo, eh, eh, prečo si tu zvolila takýto postup. Je to jednoducho chyba v preklade, prečo sa neopiera o obvyklé postupy. No a tiež chcem povedať, že tu ignorujeme maastrichtské kritérie už, pri, už v čase pristupovania Eh, týchto krajín do eurozóny, eh, preto treba určité krajiny silnejšie eh, podporovať. To je jednoducho konvergencia cez prerozdeľovanie, ktorá nie je motivujúca. A čo v prípade recesie štát sa budú snažiť jednoducho znižovať svoje investície, budú sa snažiť, aby jednoducho to, čo potrebujú, sa, stabi- sa financovalo z takéhoto nástroja stabilizácie investícií. E, Priemerná hodnota pre OECD je momentálne na úrovni 3 e, HDP. To sú obrovské sumy. Aktuálne investície napríklad e, Talianska Pán Kalve Šambon spomenul Írsko, predstavujú 45 miliónov eur, takže v prípade veľkej krízy by 30 miliard skutočne nemohlo predstavovať podporu, ktorá by bola poskytnutelná. Kolega Kalve Šampon to už spomenul, takže predostierame pozmeňovací návrh, e, ktorý už e, teraz hovorí o zvýžení nielen po e, nezávislej revízii, ale po revízii zo strany komisie. Takže komisia by mala hodnotiť svoju vlastnú prácu a dobré hodnotenie by malo viesť k väčšej moci komisie. No tak to si vieme už teraz vypočítať, ako takéto hodnotenie bude vyzerať. No a kolegyňa eh, Jungerius z SND má pravdu. Parlamentná eh, kontrola prečo nevyužívame oveľa viac, eh, prečo nežiadame o túto parlamentnú kontrolu. Mali by sme to doplniť do príslušného pozmývacieho návrhu. V prípade tohto fondu tu ide o fond, ktorý sa má vytvoriť formou medzi štátnych dohôd, takže kde má e, ležať e, táto parlamentná kontrola. E, majú ju mať Európsky parlament alebo národné parlamenty. No a komisia by chcela hodnotiť svoju vlastnú komisiu a nezaoberá sa nejakou možnosťou vytvoriť tú demokratickú kontrolu Zaujímalo by ma tiež, prečo e, komisia na vytvorenie tejto zmluvy e, nenavrhuje zmenu e, zmluvy o fungovaní EÚ, pretože na rozdiel od ESM by tento fond mal spadať priamo pod kontrolu komisie. Už si na takéto zmeny zmluv netrúfate. Budeme tu mať teraz výrvar medzi štátnych zmluv, ktoré majú zachraňovať európsku menu. Už to spomenul kolega Didie právom. E, to nie je zastupiteľné pred európskymi občanmi, je to netransparentné. SF je opäť e, nejakou skratkou, ktorých už máme veľa v EÚ. Žiaden občan Eh, už eh, nerozumie eh, takýmto mm, postupom a skratkami. Ja si myslím, že to je vlastne želateľné. Čoraz viac moci sa skrýva za takýmito konštrukciami a vedie to k tomu, že demokracia kontrola funguje čoraz menej. A na záver mám otázku pre zastupcov komisie v anglickej verzii. V článku 7 sa hovorí o maximum amount of allowance shall be limited to euro 30 billion in principle. Was meinen Sie? Čo eh, máte na mysli práve týmto posledným výrazom in uh, principle, v princípe? Uh, možno niektorí si pamätajú na vtipiu rádiu uh, Jerevan, kde sa práve hovorilo o takýchto formuláciách. V princípe áno, ale ja som uh, zásadne proti takýmto formuláciám. Uh, Možno by sa mohli iné aktivačné kritéria predložiť a musíme tu zabezpečiť nejakú nezávislú, e, nejaký nezávislý orgán, ktorý by tu rozhodoval a takisto apelujem na to, aby sme tu vytvorili parlamentnú kontrolu, keď chcete posilniť e, moc komisie, tak sa potom snažte e, zmeniť zmluvy. Ja predostriem slušné pozmeňovacie návrhy a napriek tomu som optimistická, že naša spolupráca s pánom Kalviešom bude e, pozitívna. Ďakujem pekne pani e, Lambert. Ďakujem. Práva, e, práca spravodajcu je veľmi dobrým základom, ale vypočula som si tú diskusiu, ktorú sme tu viedli doteraz, preto sa mi zdá, že je dôležité zvážiť aj určite doratočné body medzi e, e, nami v diskusii je pozitívnym znamením, že EÚ sa snaží poučiť z finančnej krízy. Parlament už volal potom, aby sociálna dimenzia sa naozaj zahrnula do um, myslenia. E, viaceré pozmeňovacie návrhy idú takýmto smerom a my ich radi podporíme. Je dôležité, aby e, sa e, podporili členské štáty pri ich verejných investíciách, pretože veľmi často tu vidíme E, že e, aké sú devastujúce sociálne e, dopady krátenia rozpočtov na občanov. Preto by sme si tu želali takýto vyrovnávajúci efekt v čase aj v priestore. Na základe toho, čo tu zaznelo k podmienenosti, musíme byť naozaj veľmi opatrní Ehm, pokryť aj proticyklický ehm, efekt, aj dopad na ehm, najzraniteľnejších. Tiež sa musíme zaoberať tým, ako to môže fungovať pri sledovaní špecifických odporúčaní pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra. Ak máte členské štáty, ktoré nenasledujú tieto odporúčania, ako to zosúľadiť e, potom s financovaním, ktoré musí e, vstúpiť do hry, pretože neboli prijaté príslušné kroky e, skôr. No a potom kritéria zachádzajúce nad rámec čísel týkajúcich sa zamestnanosti. Musíme sa, myslím si, že musíme naozaj zohľadniť to, čo sa deje v celom rade členských štátov. A musíme diskutovať aj o úlohe kontroly, aj transparentnosti. To sú určite prvky, ktorým sa chceme venovať. Ďakujem. Ďakujem, pán Jarik tu nie je. Za FDD e, sa nikto nechce vyjadriť. Vidím, že tu nie je ani pán Marta. Slovo na krátko komisie, pani Žiron, trošku meškáme. Sme v časovom skloze, takže nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Som Lívia Galgo z generálneho riaditeľstva ECFIN. Chcela by som na úvod poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu prácu na eh, tomto eh, stanovisku EZF. Budeme radi spolupracovať s parlamentom eh, v tejto oblasti. Pre nás je dôležité, aby sme tu mali podporu parlamentu, aby bolo možné zrýchliť eh, diskusie s radou, ktoré momentálne stagnujú. Členské eh, štáty čakajú na politický signál, ako postupovať ďalej s diskusiami a pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, ktoré navrhuje spravodajca, chcela by som navrhnúť určité objasnenia k tej obálke 30 miliárd. Prečítali sme si pozmeňovací návrh 25 a mm, sympatizujeme s ním, ale ako komisia máme povinnosť starostlivo implementovať rozpočet EÚ a kalibrovať naše návrhy v súlade s tým, čo je k dispozícii e, v rámci teda budúcej marže v rozpočte. Preto sme navrhovali zvýšiť e, strop v rámci návrhu e, vietročno-finančného rámcu, ale ak k takémuto zvýšeniu nedôjde, ak sa nezvýšia zdroje, tak príslušná marža bude nižšia v porovnaní s tým, čo tu momentálne sa nachádza. Takisto sme kalibrovali aj e, podporu e, stabilizačnej e, funkcie tak, aby tých, tá, tá obálka 30 miliárd postačovala na poskytnutie podpory všetkým členským štátom, ktoré by splnili spúšťacie predpoklady v predchádzajúcej finančnej kríze a vychádzame z toho, že sme stabilizovali približne 10 priemerných verejných investícií, čo naozaj nie je zanedbateľné odliadnúť teda od e, e, príjmovej záruky. Je tu takisto aj možnosť Eh, podporovať stabilitu paralelne, čo by ešte ďalej mohlo eh, podporovať stabilizačnú eh, kapacitu tohto nástroja, ale to by si vyžadovalo vytvorenie špecifického nástroja v rámci ESM a teda zmluvy. Pokiaľ ide o pozmejací návrh 26, nemali by sme zo zretela strátiť všeobecné obmedzenia celkovej obálky a mali by sme sa vyhnúť tomu, aby EISF eh, e bol v dispozícii iba jednému alebo dvom členským štátom. Preto sme tu zaviedli eh, toto druhé obmedzenie že jeden teda štát nemôže dostať viac než 30 eh, tej sumy, ktoré je k dispozícii. Je to dôležité, aby sme zabezpečili, na to, aby sme zabezpečili rovnaké hracie pole pre členské štáty. Pozmeňovací návrh 28. Myslíme si, že je dôležité, aby nariadenie nespochybňovalo svoju vlastnú užitočnosť. Pozmeňovací návrh zdá sa hovorí, že IZF by nemal dopad na stabilizáciu, čo je niečo, eh, s čím nesúhlasím súhlasíme. ISF môže pomôcť vyhnúť sa recesnej špirále, kedy verejná investícia sa kráti a to vedie k ďalšiemu zhoršovaniu ekonomickej situácie a takisto e, teda okrem e, úverov môžeme aj e, prispieť k zredukovaniu zadlženia členských štátov, ktoré čelia významným šokom, takže môžeme prispieť k stabilizácii finančných trhov. Pokiaľ ide o teda k tým 30 miliardám ešte padla otázka, čo myslíme tým výrazom v princípe tu sa vzťahujeme na výšku, e, teda úveru, nie teda e, všeobecne princípu. A pokiaľ ide o kritéria e, prípustnosti, tuto sme kritéria nastavili tak, aby sme sa vyhli permanentným transferom a vlastne morálnym hazardom. pokiaľ ide o správanie e, vlád. Členské štáty e, tu môžeme otvoriť e, v dôsledku šokov určité postupy, ale nemôžu Nemôže to byť rozhodnutie rady, ktoré by hovorilo, že členský štát neprijal korektívne kroky, aby zlepšil svoju situáciu. Berieme na vedomie e, veľkú zhodu e, názorov medzi parlamentom a komisie v tejto veci a tešíme sa na e, príležitosť našej ďalšej spolupráce s vami, aby sme spoločne ďalej zlepšovali text. Ďakujem. Ak teda chceš povedať niečo veľmi, veľmi stručné, pretože máme len 20 minút na posledný bod, aby sme to skončili o pol jednej. Takže Enrique. Um, travail. Takže k tejto práci e, ďakujem pekne. Myslím si, že to je vynikajúci záver. Prechádzame k poslednom bodu, čiže to zavedenie programu práva a hodnoty. Pani Jean Lambert je spravodajkyňa, takže poprosím, aby bola tiež veľmi stručná, aby sa me nechali priestor aj ostatným tieňovým spravodajcom. Ďakujem. just finding the relevant... Snažím sa uh, dať si dohromady všetky dokumenty. Takže tento náš návrh eh, vytvorenia tohto programu práv a, a hodnôt je eh, súčasťou prepracovania existujúcich e, programov, zlučuje dva existujúce e, podporné programy a to, čo je pred nami, je kľúčový nástroj, ktorý eh, má eh, implementovať chartu eh, základných práv, vrátanie tých svojich častí týkajúcich sa zamestnanosti, ktorým sa venujem, diskriminácia na pracovisku, rozdiely v príjmoch, podmienené rodom, Takže náš výbor sa musí snažiť urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby sme podporili inkluzívne pracovné miesta, aby bola zabezpečená dôstojnosť na pracovisku a tu je tento fond osobitne relevantný a je to aj v súlade s našou diskusiou, eh, pokiaľ ide o správu pána Kukana o implementácii charty základných práv, eh, ako sme o tom dnes diskutovali. Takže chcela by som eh, zdôrazniť, že eh, sme sa snažili naozaj obmedziť eh, na, návrhy na zmenu a skutočne sa sústrediť iba na to, čo spadá do našej pôsobnosti. Mali by sa sústrediť na práva a hodnoty, nielen na teda ochranu. A vstávame sa napríklad aj o financovanie týkajúceho sa Equinet, toto je veľmi dôležité pre nás, keďže toto sú e, orgány, ktoré sú vytvorené e, štatutárne a majú podporovať e, legislatívu EÚ. Odlišujú sa teda od orgánov občianskej spoločnosti v tejto oblasti. Eh, pozmeňujúce návrhy, ktoré som predložila, sa zaoberajú napríklad eh, aj názvom, aj eh, gestovský výbor Líbe sa týmto zaoberá, takže je tu navrhnutie zmeny názvu na práva, rovnoprávnosť a hodnoty. A teda hovoríme, že teda tento program by mal byť relevantnejší pre ľudí. Vždy, keď hovoríme o občanoch, vystáva tu otázka, čo máme na mysli pod občanmi to musí byť inkluzívne, aby akýkoľvek rezident Európskej únie z toho mohol profitovať. Keď sa pozeráme na hodnoty a práva, musíme využívať jazyk, ktorý bude inkluzívne, aby sme nevyčleňovali nejaké skupiny, ktoré potom nebude mať, nebudú mať prístup k týmto prostriedkom. Niekoľko pozmenujúcich návrhov. Jeden sa týka priameho prepojenia s novou s novým nariadením o ochrane dát. predošle, oni to riešili, ochranu dát. Myslím si, že to sa musíme taktiež zapracovať, to prepojenie s otázkami ohľadom onlineového rasizmu a nenávistných prejavov. Pokiaľ ide o štruktúru, toto je jedna z vecí, ktorú navrhujem, aby príloha, ktorá sa týka zoznamu činností, aby sa toto stalo súčasťou hlavného e, tela textu, aby tu teda bola posilnená tá sila nariadenia a že je to teda jednoznačne súčasťou rozsahu pôsobnosti. Toto sú kľúčové body, ktoré som chcela, e, na ktoré som chcela upozorniť a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem pekne. Takže mm, máme takú slabú štvrťhodinku. Poprosím tieňových spravodajcov, aby boli skutočne struční dve minúty, mm, pretože inak nebudeme mať čas pre všetkým. Pán Kovza má slovo ako prvý. Pani Kosa má slovo ako prvá. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že môžem byť stručný, nemalo by to byť veľmi ťažké, pretože čo máme pred očami eh, je veľmi eh, výsledok veľmi dobrej práce, výmeny názorov na túto tému. Keď budeme mať všetky pozmeňujúce návrhy, tak eh, myslím si, že budeme pracovať veľmi dobre. Je tu jedna vec, ktorú by som chcel spomenúť. Mám dojem, že Všetci podporujeme myšlienku, že pokiaľ ide o handicapovaných ľudí, tak by sme sa na toto mali sústrediť. Európska únia je súčasťou dohovoru OSN o právach eh, postihnutých ľudí, ľudí s postihnutím. A tu sa hovorí o menšinách, čiže budeme e, sa musieť e, pozrieť na to, ako by sa toto bolo lepšie zdôrazniť. A potom ďalšia vec, tá sa týka ochrany dát. Ja navrhujem, aby sme tu boli opatrní a neakceptovali žiadny návrh, ktorý by mohol spôsobiť dlhodobo nejaké problémy. A ďalší bod sa týka ukazovateľov. Myslím si, že potrebujeme jasne povedať, že v celom tomto procese je potrebné mať jasné ukazovatele a že ich potrebujeme jasne definovať. Toto nám umožní zabezpečiť správne využívanie a alokovanie prostriedkov lepšia, lepšiu merateľnosť a lepšiu kontrolu. Takže teším sa na našu ďalšiu spoluprácu a verím, že výsledkom tejto práce bude balík, ktorý nám jednoznačne umožní e, naplniť naše ciele a napomôže organizáciám činným v občanským spoločnostiam e, sústrediť sa na základné priority. Ďakujem. Ďakujem pekne za SAD, pán Flavo. Pán Zavonato, prepačte a poprosím vás znovu, aby ste boli veľmi struční. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som chcel poďakovať e, pani Lambert, spravodajkyni, pretože ja súhlasím s mnohými e, bodmi, ktoré e, zdôraznila Ako predstaviteľ SAD sa pokúsim e, zlepšiť e, správu s cieľenými pozmenujúcimi návrhmi, aby sme mali efektívny nástroj, ktorý bude mať pozitívny dopad na boj proti diskriminácii, sociálnu inklúziu, e, marginalizovaných skupín v spoločnosti. Tento program musí zabezpečiť, aby sme podporovali zdieľané hodnoty, na tom je Európa založená a európsky občania musia mm, akceptovať tieto hodnoty. Žiaľ, nie je to vždy možné, pretože je tu tlak populizmu, populizmu e, extrémna právica, ktorá naberá násila v Európe a práva a hodnoty sa stávajú ešte dôležitejšími, musia byť posilňované. V apríli v parlamente sme schválili dokument, kde žiadame komisiu, aby predložila návrh a zabezpečila to, že občianská spoločnosť e, bude aj naďalej brániť základné práva. Myslím si, že komisia reagovala pozitívne. Ale nepostačuje to. E, treba e, ďalej sa zasadzovať za ochranu základných práv v Európskej únii v mnohých krajinách, ako je aj moja. Organizácie občianskej spoločnosti sú delegitimizované a stigmatizované. Preto si myslím, že je dôležité, aby eh, veľká časť týchto fondov smerovala mimovládnym organizáciám aj eh, pomocou flexibilnejších nástrojov financovania. 641 eh, miliónov eur, o ktorých sa tu v návrhu hovorí. Je mi ľúto, že e, to nie je väčšia suma, pretože Európska únia čelí, čelí naozaj veľkým e, výzvam. E, súhlasím so spravodajkňou, že je treba preniesť aktivity programu z prílohy 1 do samotného textu nariadenia. Treba sa sústrediť aj na vzdelávanie pre inštitucionálnu komunikáciu komisie nie je dobre používať tieto fondy a súhlasím so spravodajkyňou, e, pokiaľ ide o návrh e, zmeny programu, aby sme do názvu zmeny programu vložili aj rovnoprávnosť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani Žitňansk. A s návrhom komisie na zriadenie programu práva a hodnoty som sa oboznámila naozaj so zaujatím. Ehm, zhodneme sa na tom, že zachovanie, ochrana ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu či menšín je to, na čom nám všetkým, verím, veľmi záleží. Potešilo ma, že po dlhšom čase som si prečítala návrh, kde sa spomínajú spolu s ambíciami na ich lepšie začlenenie do spoločnosti aj vylúčení Rómovia. Určite sa nájdu body, kde sa môžu naše názory s pani spravodajkyňou líšiť, no chcela by som oceniť, že jednou z jej priorít, a hovorila o nich, je aj zabezpečenie, aby sa v ďalšom programovom období venovala náležitá pozornosť aj bodu proti nenávistným prejavom na internete, ktoré narastajú nielen voči národnostným skupinám, náboženským, ale aj voči ľuďom so zdravotným postihnutím. Vo svojich pozmeňovacích návrhoch sa budem bližšie preto venovať aj tejto oblasti, takisto aj právam dieťaťa a samozrejme aj osobám so zdravotným postihnutím a ich právam. Ďakujem. Merci. Ďakujem pekne za LD, za ALDE, pani Marino a Pinto. Obrigado, prezident. Duas palavras muito breves sobre... Ďakujem pekne, stručne Myslím si, že tento návrh eh, je veľmi dobrý. Eh, boli časy, kedy Európska únia čelila eh, krízam, populizmu, krajná pravica, krajná lavica. Myslím si, že táto správa by mohla byť veľmi dôležitá, aby nám pomohla k tomu, že Európa sa bude znovu venovať svojim kľúčovým hodnotám, ktoré sú podstatou jej pôvodu ľudským právam a ľudia budú znovu v centre našej pozornosti politická a ekonomická únia nemôže mať len slobodu pohybu kapitálu a tovarov, ale aj slobodu pohybu Európanov z akékoľvek krajiny pochádzajú. Je to zásadný problém v Európskej únii a myslím si, že ten je podstatou tejto krízy. E, je to triumf politických síl, ľudské práva, sa stali zakázaným ovocím. Niektorí k nemu nemajú prístup a e, v podstate je to len e, v prejavoch politikov, ale nie v praxi. A je to veľmi dôležité, aby celá táto otázka hodnot a ľudských práv v Európskej únii sa znovu stala vedúcou líniou pre našu politiku. A naši politici nemôžu vyslovovať len pekné, ale prázdne slova, ale z ich slov sa musia stať skutky. Skutky ďakujem. Nemám tu nikoho za GUE, ani za FDD, ani za NF, takže niekoľko slov bude mať teraz pani spravodajkyňa, pani Lambert. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem aj kolegom za ich veľmi pozitívne príspevky. Myslím si, že naša spolupráca bude naozaj dobrá, že sa pokúsime o zlepšenie tohto veľmi dôležitého opatrenia. Napríklad menšiny sa tu spomínali, dôležitosť eh, spoločných hodnôt. pokiaľ ide o ochranu dát, tak sem patrí aj otázka pochopenia ľudí, aké majú práva a pre nás ako výbor pre zamestnanosť je to otázka ochrany dát na pracovisku, aby ľudia skutočne pocítili, že nie každý ich pohyb alebo klik sa monitoruje. Takže snažíme sa o takéto chápanie ochrany dát a úlohy e, zamestnancov. Znovu ďakujem kolegom a teším sa na pozmenujúce návrhy. Ďakujem. Ďakujem. Takže stretnutie tieňových spravodajcov bude v 45. a 6. týždni. Hlasovanie bude 19. a 20. novembra. Bude sa hlasovať aj e, v výbore LIBE 3. decembra. Naša ďalšia schôdza sa uskutoční 18. októbra od 9. do 12.30 tu v Bruseli. Prepačte, že som na vás tak tlačil na konci. Ďakujem aj tlmočníkom, ktorí kvôli tomu, že vy ste zrýchlili tempo, museli pracovať eh, rýchlejšie ako zvyčajne. Ďakujem, príjemné popoludne.